Okay. Uh, good day, everybody. I think we're going to start the meeting. Príjemné popoludnie. Myslím, že nastala vhodná chvíľa začať schôdzu. Ak dovolíte, prešiel by som do švédštiny. Tak by som vám poradil, aby ste si nasadili slúchadla. Eh, hjärtligt välkomna till eh, årets sista utskottsmöte. Srdečne vás všetkých vítam na našej poslednej schôdzi tomto roku. Bodom 1 na našom programe je prijatie, prijatie programu schôdze. Program ste obdržali v predstihu, ale došlo k istým zmenám, konkrétne v bode 15. K bodu 15 pristúpime hneď po bode 4. A potom taktiež bod 7 sa presunie. Pod 7 sa posunie po bode 4 a potom prejdeme k 15 a bod 5 bude na programe zajtra po bode 14. A bod 18 na našom programe ten preberieme po bode 5 zajtra. V takto upravenom poradí. Ste všetci za takéto úpravy v programe? Ak nie sú námietky, tak prejdeme k bodu 2, oznámenia predsedajúceho. vill bara meddela att det kommer att genomföras en workshop. Eh. Chcel by som vám pripomenúť, že plánujeme seminár o viacročnom finančnom rámci 27. januára vo štvrtok do poludnia. Bude to súčasťou schôdze nášho výboru. Program obdržíte v obhodnom čase. Taktiež by som rád pripomenul, že Karuna Fal, ktorá pracuje pre sekretariat, žiaľ opúšťa naše rady koncom januára. Myslím, že mnohí, mnohým nám bude za ňou smutno, pretože sme s ňou spolupracovali veľmi dobre, veľmi sme si vážili jej pracovný štýl, pomáhala poslancom veľmi ochotne preto je veľmi smutné, že od nás odchádza. Je to smutné aj preto, že ja osobne ju poznám už veľmi dlho a vieme, že je to veľmi talentovaná osoba. Bola veľko pridanou hodnotou nášho výboru zároveň. Musím povedať, že je to prajem. Prajem to aj jej rodine, pretože ste to veľmi želali Podarilo sa jej e, získať prácu vo Švédsku. Teda, ak sa som chcete ešte v budúcnosti stretnúť, naplánujte si cestu do Švédska. Ďakujeme ti veľmi za tvoju spoluprácu. Eh, Teraz by sme prešli k bodu 3. a tým sú oznámenia predsedajúceho o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori, ktoré ste obdržali v predstihu. Ak nie sú žiadne námietky, predpokladám, že môžeme považovať eh, tieto návrhy za schválené. Tým prichádzame k bodu 4. Výmena názorov s komisárom Andorom, ktorý má na starosti sociálne záležitosti a začlenenie Pán Andor je veľmi zanepráznený a o 16. hodine už musí byť na inej schôdzi, takže musíme tento bod poňať veľmi stručne. Navrhujem, aby koordinátori, respektíve príslušní zástupcovia skupín EPP a sociálnych demokratov dostali dve minúty a ostatné skupiny minútu a pol a zvyšní poslanci budú mať priestor jednej minúty, tak aby bol priestor aj pre pána komisára na odpovede. Pani Cornelisen, hlasíte sa o slovo? Nie, dobre. Prepáčte. Takže po prijati takýchto prísnych obmedzení, čo sa týka rešinského času, by som dal slovo komisárovi Andorovi. Ďakujeme, že ste medzi nás láskavo prišli už sme sa vás snažili získať veľmi dlho. Pozývali sme, sa, pozývali sme vás už viackrát a sme radi, že ste prišli. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem vám všetkým. Je mi veľkým potešením zúčastniť sa tejto schôdze. Myslím, že je veľmi dôležité stretávať sa aj na takýchto fórach, pretože rodová rovnosť eh, v politike sociálnych vecí a začlenenia je predpokladom sociálnej spravodlivosti a taktiež ekonomickej prosperity. Preto oceňujem vaše úsilie zabezpečiť, aby ženy aj muži mali rovnaký prospekt eh, z ekonomickej príležitosti a aby sa zmenšovali rozdiely medzi chlapcami a dievčatami, mužmi a ženami, respektíve aby sa úplne zrušili. Vy sa venujete e, tejto téme na pozadí súčasnej finančnej krízy, o ktorej vieme, že ešte stále nie je za nami. Za posledné obdobie sa snažíme analyzovať sociálne dopady tejto krízy, najmä to, kto prichádza o prácu z hľadiska ich veku a rodovej príslušnosti. Ale aj iné aspekty eh, môžu mať vplyv na túto problematiku, čo sa týka sociálnych obáv, eh, napríklad druh pracovných miest, ktoré sa strácajú a taktiež okolnosti straty pracovného miesta. Vývoj pracovného trhu prebieha odlišne v závislosti od toho, či sa stratilo pracovné miesto na plný úvezok, eh, na čiastočný úvezok, či ide o dobré alebo horšie platené pracovné miesto, či daná osoba mala požičku, či má rodinu, či je daná osoba samoživiteľom, alebo či sú aj iné zárobkovočinné osoby súčasťou domácnosti. Všetci vieme, že hlavne ženy sú vystavené zvýšenému riziku v týchto kategóriách. E, veľmi, s veľkým záujmom som si prečítala správu o rozvoji za rok 2012 čo sa týka radovej rovnosti a rozvoja. A e, tam sa hovorí, že rodové rozdiely sa čoraz prehlbujú. To znamená, že aj Európa sa podobá čoraz viac zvyšku regiónov na svete. Ak nepríjmeme opatrenia, budeme musieť zaplatiť vysokú cenu vo forme demografických zmien a zvyšujúcich sa pracovných požiadaviek. Preto európske inštitúcie musia pristupovať veľmi seriózne k problematike rodovej rovnosti a to vo všetkých oblastiach. Teraz by som sa rád vyjadril k iniciatívam komisie v oblasti rodovej dimenzie, čo sa týka inteligentného udržateľného rastu, ktorý je obsahom stratégie 2020 a čo sa týka zamestnateľnosti žien v Európskej únii, mm, máme údaje, že 75 zamestnanosti by sa mal dosiahnuť vo vekovej skupine 20-64 rokov. Ženy totiž to predstavujú obrovský potenciál. 4 z 5, 4 z 5 mužov v tejto vekovej skupine už sú na pracovnom druhu, buď pracujú alebo hľadajú prácu. Takmer tretina žien v pracovnom veku je neaktívna. Rodové otázky boli súčasťou Európskeho semestra a je v výročnej štúdii o raste za rok 2011 a je v správe o zamestnanosti zo 7. marca sa, ob, sa objavujú konkrétne opatrenia na zvýšenie e, zamestnanosti žien. To znamená, že je potrebné sústredovať sa na daňové aspekty a systémy sociálnych dávok ktoré by mali byť namierené pozitívne pre ženy, taktiež e, rodičovské dovolenky, e, rôzne flexibilné formy pracovného času a zaradenie na starostlivosť o deti by mali byť e, takouto formou uľahčenia podmienok pre ženy. Európsky semestr jeho prvá forma um, dospela k záveru, že členské štáty musia prijať politické opatrenia, aby prekonali rodové rozdiely. Na základe toho sa v júni 2011 predstavilo v 8 členských štátom konkrétne niekoľko konkrétnych opatrení. Tie sú namierené na poskytovanie dostupných e, a starostlivosť o deti, taktiež e, zrušenie um, daňových znevýhodnení, e, ďalej zabezpečenie flexibilného pracovného času a rušenie rozdielov v príjmoch medzi mužmi a ženami. Taktiež eh, na základe paktu Euro plus eh, tri členské štáty sa zaviazali eh, prieť opatria na lepšie skombinovanie pracovného a profesijného života. V tomto smere sa však musia zapojiť ešte ďalšie členské štáty k týmto úsiliam. Správa o zaňovaní za rok 2012 taktiež opakuje potrebu prehodnotiť celkový systém daní a sociálnych dávok, tak aby sa zjednodušil prístup k príjmom pre ostatných živiteľov rodiny. A taktiež je potrebné zrušiť daňové a finančné nevýhody. To sa spomína napríklad v tematickej revízii, ktorú vypracoval výbor pre zamestnanosť v druhom európskom semestri sa taktiež budú objavia tieto aspekty rodovej rovnosti. Komisia veľmi pozorne sleduje kroky členských štátov, či plnia odporúčania v tejto oblasti. Vyhodnotenie aktuálnej situácie, implementácie bude základom konkrétnych ďalších odporúčaní v roku 2012. Teraz, čo sa týka finančných nástrojov Európskej únie, Tie umožňujú členským štátom podporovať rodovú rovnosť eh, vo všetkých programoch, pretože sú súčasťou eh, Európskeho sociálneho fondu a budú aj naďalej po roku 2013. Rozsiahle hodnotenie, ktoré sa podarilo uzavrieť v roka 2011, eh, naznačuje, že Európsky sociálny fond a jeho podpora rodových aspektov je obrovskou pridanou hodnotou. Tento fond prispel najmä v oblasti podpory vytvorenia autonómneho politického priestoru rodovej rovnosti a taktiež e, prispel k implementácii konkrétnych krokov, na ktoré nebude k dispozícii financovanie v národných rozpočtoch. Avšak toto hodnotenie taktiež konštatuje niekoľko ťažkostí a obmedzení súčasných programov. Najmä došlo k výraznému zníženiu konkrétnych krokov v oblasti rodovej rovnosti v súčasných programoch a taktiež sa o mnoho výraznejšie spoliehame iba na nezáväzné opatrenia v podpore rodovej rovnosti. Zároveň toto hodnotenie naznačuje, že ešte nie je celkom jasné, čo presne znamená pojem rodový mainstreaming a ako by sa mal aplikovať v praxi. V regulačnom balíčku, ktorý bol prijatý 6. oktobra, komisia schválila viacero ustanovení, ktoré majú posilniť prispievanie štrukturálnych fondov a taktiež e, konkrétne opatrenia, ktoré sa týka sociálneho fondu. Návrh nariadenia jasne stanovuje všeobecné princípy rodového mainstreamingu pre všetky štrukturálne fondy. Taktiež e, sa tam spomínajú e, konkrétne podrobnosti takýchto nových plánov. Čo sa týka nariadenia o sociálnom fonde, komisia vo svojom návrhu jasne naznačuje, že členské štáty musia naplánovať a implementovať konkrétne kroky s cieľom podporovať eh, rovnosť medzi mužmi a ženami. Čiže členské štáty musia propagovať rodovú rovnosť za pomoci sociálneho fondu formou duálneho prístupu, rodový mainstreaming a konkrétne kroky. Okrem toho, v roku 2012 očakávame ďalšie kroky, ktoré budú obsahom programu o pokroku a taktiež e, očakávame celý rad nových iniciatív. Tu je niekoľko z nich. Poprvé, oblasť e, príjmania legislatívy na základe konkrétnych e, ukazovateľov z praxe tento fond sa bude zameriavať na zhromažďovanie údajov, ktoré súvisia s právnymi aspektmi rodovej rovnosti. Ďalej po druhé, oblasť efektívneho zdieľania informácií. Tu nové um, činnosti sa budú týkať najmä nerovnosti v mzdách medzi mužmi a ženami, taktiež eh, rôznych partnerstiev medzi rôznymi zamestnancami zdravotníckými službami a taktiež reformami dôchodkových systémov. Ďalej po tretie, oblasti propagácie politík na európskej aj národnej úrovni v tejto oblasti, ďalej po štvrté oblasti zvýšenej kapacity sietí na propagáciu a rozvoj konkrétnych politických rozhodnutí a cieľov. Tu budeme naďalej sledovať zvýšenie financovania pre tieto oblasti a zvyšovanie možností žien vo vysokých funkciách. na no neposlednom rade je taktiež oblasť lepšej integrácie a rôznych prierezových tém. Rodový mainstreaming, ktorý je jedným z hlavných eh, princípov tejto pokrokovej správy, bude naďalej kľúčový vo všetkých eh, činnostiach, ktoré sa spomínajú v tejto pokrokovej správe. Najmä bude potrebné zhromažďovať údaje, ktoré budú rodovo rozlíšené na záver, ak dovolíte, v stručnosti k veľmi aktuálnej téme, k Bielej knihe o dôchodkoch. Tento dokument sa bude vyznačovať e, výraznými prvkami zohľadnenia rodovej príslušnosti. Chceme vypracovať víziu príslušného dôchodkového systému a udržateľného dôchodkového systému a zároveň chceme znižovať rozdiely v príjmoch medzi mužmi a ženami. Táto biela kniha sa bude sústraďovať najmä na konkrétne podmienky vyššej zamestnateľnosti žien aj mužov v priebehu celého ich života a taktiež zvyšovať príležitosti alternatívnych dôchodkových sporení pre obe tieto pohlavia. Veľmi mi záleží na tom, aby sa pracovný trh prispôsobil týmto novým okolnostiam a aby sme odstránili prekážky, ktoré bránia ženám byť na rovnakej úrovni s so mužmi, čo sa týka príležitostí. Taktiež chceme umožniť ženám plne prispievať do svojich dôchodkových fondov a znížiť ich e, e, znevýhodnenie vo fáze prijímania dôchodkov. E, tieto aspekty budú súčasťou Bielej knihy o dôchodkoch a taktiež ďalších súvisiacich krokov. Máme v pláne predložiť e, viacero konkrétnych návrhov na odstránenie rodových nerovností, taktiež e, na prispôsobenie pracovného trhu a prispôsobenie dôchodkových systémov, tak aby boli tieto dôchodkové systémy vhodne nastavené a udržateľné aj pre mužov, aj pre ženy. Chceme zdôrazniť najmä výhody zvyšovania priemerného veku pracovného pracujúceho obyvateľstva a taktiež chceme poukazovať na výhody týchto aspektov. Chceme zvýšiť dostupnosť pracovných miest, zvýšiť ich príjmy, tak aby aj oni mohli aktívne prispievať k rozvoju spoločnosti, napríklad aj vo forme dobrovoľníckej práce a aby mohli čo najdlhšie žiť e, samostatne. Stratégia 2020, e, Európsky semester a viacražný finančný rámec obsahujú nevyhnutné opatrenia, ktoré nám umožňujú plne využívať všetky možnosti, ktoré sme zatiaľ ešte nevyužili v tejto oblasti. Som presvedčený, že komisia v spolupráci s Európskym parlamentom bude schopná schváliť dimenziu rozvojových aspektov a zapracovať ju do e, čoraz viacerých politických oblastí. V procese zohľadňovania radovej rovnosti zohľadňujeme fakt, že ženy sú odlišné od mužov, čo sa týka ich úlohy v súkromnom živote, alebo že sú viacej vystavené riziku psychickej neistoty, pretože majú dlhšiu priemernú dĺžku života. Taktiež treba zohľadňovať e, ich špecifika v prípade nastavenia pracovného trhu. A nechceme ženy znevýhodňovať e, ani v ekonomickom živote. Naše ciele stability a rastu by sa totiž e, tak nepodarilo dosiahnuť. Preto rovnosť, rodová rovnosť je podľa mňa aj sociálnou, aj ekonomickou potrebou. Nesmieme zabúdať, že na to, aby sme splnili naše ciele, musíme prijať pomoc žien aj mužov. Teda musí to prebiehať formou eh, širokého dialógu na všetky súvisiace témy. Ďakujem vám za pozornosť eh, a ochotne budem s vami diskutovať, odpovedať na otázky. Pán predseda už spomenul eh, môj časový plán. musím sa zúčastniť ďalšej schôdze eh, iného výboru v Európskom parlamente už o 16. ale dovtedy som vám k dispozícii. Eh, Ďakujem, pán Andor, za vaše vystúpenie. A teda času je veľmi málo. Ako už bolo spomenuté. koordinátory. koordinátori e, budú časovo zvýhodnení oproti e, ostatným. Takže e, pán Baum, dve minúty. Pani Bauer, dve minúty. Takže máte dve minúty. Kedves biztos úr, azóta, hogy e, a... Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, pán komisár. Rodová problematika, rodová rovnosť spadá do gestie dvoch výborov a e, z toho titulu zdá sa, že Eh, málo kedy sa ujde čas na túto tému, preto považujeme vašu dnešnú účasť na našom zasadnutí za taký vianočný darček. Mám aj otázku pre vás, alebo otázky. Spomínali ste stratégiu eh, Európy do 2020. Hovorili sme aj o určitých našich obavách a tieto obavy súvisia s tou skutočnosťou, e, že ak komisia a členské štáty neurobia akési opatrenia, aby sa zlepšila zamestnanosť žien, e, je vytýčený cieľ 75 ale ak nebudú podniknuté kroky, opatrenia, tak sa to nenaplní. E, škoda hovoriť aj o Eh, cieľoch z Barcelony, eh, pretože eh, hlavy štátov neradí sú, keď sa na toto odkazuje. Ale myslím, že neslobodno to opomínať. Čo sa týka stratégie Európy v roku 2020, tak musíme mať na zreteli aj zmierňovanie chudoby, znižovanie chudoby. Thank you. A je to problém, ktorý pretrváva. Štatistické údaje naznačujú, že máme 20 miliónov detí, ktoré sa nachádzajú pod úrovňou chudoby. A to je jedno z mála známych čísel, ktoré máme k dispozícii. Vidím, že E, pán predseda už trošku na mňa zazerá, tak ešte jednu stručnú otázku. Čo sa týka starnutia populácie, treba si uvedomiť, že ženy, proces starnutia u žien je inakší ako u mužov. Je, je, preto e, je to e, markantnejší faktor v prípade žien. Čo chcete robiť práve s touto otázkou odlišného postupu starnutia v u žien. Pani Stansen, dve minúty. Ďakujem. Za slovo, pán predsedajúci, pán komisár, ja mám dve otázky. Prvé sa týka vlastne tej, e, to, e, tej e, vnášania tých rodových aspektov a potom je to využitie štrukturálnych fondov. V mojej domovine v Dánsku pri, e, to, e, pri zohľadňovaní e, rodových aspektov si vôbec nikto neuvedomuje, že toto je parametrom v rámci štrukturálnych fondov. A na to treba upozorniť, pretože pracujeme na novej smernici so snahou vytvárať tzv. zelené pracovné miesta. Dánske predsedníctvo má vytýčené priority a jednou z toho priorít je práve táto smernica o vytváraní zelených pracovných miest. A ak hovoríme o zelených pracovných miestach, tak mali by sme jedným duchom dodať, že sa to týka aj žien. A e, myslím si, že sociálny fond neodkazuje e, explicitne na ženy. A to by mal. Mali by ste komunikovať so všetkými dotknutými Jednoducho, keď sa vytvárajú zelené pracovné miesta, aby to zelené, boli zelené miesta, pracovné miesta pre ženy, aby skutočne ten rodový aspekt tu bol pevne zakotvený. Druhá otázka. Mala som možnosť byť na informatívnej misii zameranej na rómskú populáciu. Táto misia prechádzala viacerými členskými štátmi. Vy ste hovorili vo vašom vystúpení, že ženy sú zatiaľ málo využívaným pracovným zdrojom. Aj rómska menšina je doposiaľ slabo využívaným pracovným zdrojom. A, a čo tak rómske ženy? A ako to vyzerá s ich integráciou do spoločnosti a s využitím ich pracovnej sily. Ďakujem pekne. Ďalší, kto sa hlásil, tu nie je z politickej skupiny, ale niekto iný z ALDE by sa vyjadril. Pani Cornelisen, máte 1 minútu 30 sekúnd. Ďakujem pekne. Ďakujem, eh, eh, pán Andor, že ste sa eh, dostavili. Ja mám niekoľko otázok vzťahujúcich sa na európsky semester. Ako viete, vy ste boli aj vo výbore pre zamestnanosť a vlastne s nimi vypracovávame spoločnú správu, kde bude vnesený e, rodový rozmer. No a európsky semester e, sa týka, sa vzťahuje na ženy určite, že ženy sú E, majú obrovský potenciál pracovný, ktorý je nevyužitý a takisto ženy e, sú vo veľmi e, znevýhodnenej polohe z hľadiska širkých zastúpenia medzi chudobnými. Európsky semester teda sa má tomuto ťažiskovo venovať, ale dopo Vývoj doposiaľ e, nepotvrdil takéto smerovanie. Zdá sa, že na každej úrovni sa predovšetkým bojuje o kompetencie ECOFIN, EPSCO, sa ako si dohadujú o tom, kto má spracovať e, ročnú správu o raste. Tuto máme e, Econ výbor, FEM výbor a EMPLO e, výbor sa naťahujú e, pod koho kompetenciu to spada. A takisto je to aj v prípade viacerých generálnych riaditeľstiev komisie. Zdá sa nám, že tá rodová dimenzia a tá e, pracovná, tá a tá ten pracovný parameter by mal byť za, zahľadnený ročná správa o reste za rok 2011 veľa nehovorila o rodovom rozmere, ale určite by bolo dobré e, zvažovať aj e, ten aspekt daňového zaťaženia e, z pohľadu dopadu na muži a, mužov a ženy. Chcete toto zohľadniť? A ďalšia otázka. Správa pani Bereš existuje a zrejme by bolo dobré, aby aj sociálni partneri a mimovládne organizácie sa vyjadrili k tomuto semestri. Ďakujem pekne. A ďalšia má jednu minútu. E, neviem, kto to povedal, ale niekto to konštatoval, že žijeme vo veľmi pohnutej e, dobe. Je to veľmi dôležitá doba z hľadiska e, oživenia eko, e, ekonomiky. A žena zväčša stojí pred voľbou, či chce pracovať alebo nechce pracovať. Jedno aj druhé môže mať svoje plné opodstatnenie. No a vy ste aj e, naznačili, že toto chcete zohľadniť z hľadiska situácie na trhu práce. Čo sa týka materskej nie, že by som bola proti materskej, ale myslím, e, že e, riešenie materskej a štruktúra materskej by mala byť inak koncipovaná. A materská dovolenka e, je E, skutočne flexibilný nástroj a menej diskriminačný. E, a mm, skutočne treba, e, treba presadzovať rodičovskú dovolenku, pretože to je, to je najmenej diskriminačné a z hľadiska zamestnanca aj zamestnávateľa spravodlivejšie. No a čo sa týka kvót, čo sa týka cieľových hodnot, sa mi zdá, že toto je, že toto je otázka, ktorá sa vždy pretriasa. Aký máte na to názor? Mali by sa zvýšiť e, po tretie e, dôchodky a áno, mali by byť viazané na pohlavie, ale máme jedno, jeden problém s nedávnym e, súdnym prípadom a, a treba to prehodnotiť skutočne, e, pretože došlo tam podľa mňa k určitým prešlapom, ale podľa mňa, aby som teda uzavrela túto tému, dôchodky spadajú do pravomoci členských štátov. Pán predseda vyzýva pani Figuredo, ktorá tu nie je prítomná, e, takže pani Sinclair, minúta 30. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vítajte, pán komisár. Keď hovoríme o rodových aspektoch, e, tak vy ste sa dotkli aj otázky, že treba presadzovať ženy v riadiacich pozíciách. No ale e, diktovanie akýchsi kvót nie je vhodné pre malé a stredne veľké podniky, ale domnievam sa, že e, ak komisia hovorí, o, o, o takýchto presadzovaní presadzovaní ženy, e, žien, pretože e, vlastne tá situácia v samotnej komisii to nedokazuje. Komisárov je len 9, 9 z 20, e, v rámci tej 27, ktorá môže byť nominovaná. A takisto aj predsedničok výborov, tých je len 8 z 23. Pokiaľ vy v samotnej inštitúcii nepresadzujete, prečo očakávate, že to budú presadzovať malé a stredne veľké podniky v Spojenom kráľovstve? E, moja volická obec má dodržiavať a akési smerné čísla a sami ich nedržiavate. Okrem toho sa chcem opýtať, kedy naposledy e, bol nejaký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 concerne... Ďakujem, pán komisár. Mám niekoľko otázok. Prvá sa týka mzdovej úrovni. Vy ste, e, e, vy ste poukázali na to, že že často e, ženy majú akoby, akoby dve pôsobiska, robia doma a okrem toho chodia do práce. Žen, odmeňovanie žien by nemalo byť len akýmsi doplnkovým odmeňovaním, doplňajúci hlavný príjem, ktorý má e, muž. E, mali by sme hovoriť o e, rovnakej place za rovnakú prácu. A domnievam sa, že treba robiť, treba vzdelávať ženy rovnako dobre ako mužov. To sa nám už podarilo viac menej dosiahnuť. A prečo v tej fáze, keď už nastupujú do pracovnej praxe, tá rovnosť sa vytráca? Po tretie, keď hovoríte o sociálnych fondoch a ich využovaní, tu by sme mali zaviesť podmienku, E, pri využívaní sociálneho fondu na úrovni členských štátov a tá podmienka by mala byť e, e, rodová rovnosť. Ďalšia otázka. Myslím si, že veľa úsilia sa vyvinulo vo verejnom sektore a zároveň sa mi, sa mi zdá, že aj inštitucionálny rámec by sa malo to posilovať. Pani Plan. Ďakujem, pán komisár, za vašu prezentáciu. Zdá, e, sme presvedčení o tom, že zohrávate kľúčovú úlohu v tejto dobe, e, o to viac, že ide o, o obdobie krízy. Vy ste hovorili, že rodová rovnosť je e, ekonomickou a sociálnou potrebou a vyzývate členské štáty, aby podporovali rodovú rovnosť tým, že sa bude presadzovať rodový aspekt a nediskriminačné postupy. No a čo ak členský štát takto nebude konať. Nebude konať v súlade s vašou výzvou. Čo sa stane? Aké kroky sa podniknú? Môžete zasiahnuť na úrovni členských štátov. Ja by som mohla uviezť veľa príkladov na úrovni členského štátu, kedy e, táto výzva nie je uplatňovaná. To je moja otázka. Či môžete zasahovať na úrovni členského štátu, ak Eh, ak nedodržiava to, čo sa od, od členského štátu očakáva. Ďakujem. Nevidím nikoho iného, kto by sa hlásil o slovo, takže ho odovzdám pánovi Andorovi, aby mohol zodpovedať na otázky. Myslím si, že máte ešte chvíľku času predtým, než odídete. Ďakujem pekne za všetky zaujímavé pripomienky aj otázky, hoci niekedy Možno to prichádza ako otázka, ale cítim tam aj eh, istý komentár, pripomienku. Eh, vyjadrím sa k tomu, čo padlo v niektorých eh, komentároch a otázkach a to sú ciele, či už sú to ciele Európa 2020, pokiaľ ide o chudobu a vylúčenie alebo o špecifickejšie ciele ako napríklad zastúpenie žien e, na vedúcich pozíciách. Myslím si, že ciele majú dôležitú úlohu, aby vytvorili istý súlad medzi dosiahnutím cieľa a medzi tým, že sa stanoví cieľ, ktorý je uskutočniteľný. Samozrejme, ak cieľ nie je realizovateľný, tak potom stráca tú schopnosť motivovať a využiť potenciál všetkých partnerov. Začnem tou prvou otázkou. Či je 75-percentný cieľ dosiahnutelný? V tejto chvíli nie je žiada, žiadna predpoveď, ktorá by poukazovala na tých 75%, takže pokiaľ nebudú prijaté politické opatrenia, ktoré by zmenili naše smerovanie, tak to nedosiahneme. A toto vlastne aj potrebujeme, čiže zmeniť tú politiku na úrovni členských štátov, ale tiež na úrovni EÚ. Ale tiež chcem byť úprimný, keď bol stanovený cieľ 75%, asi, 8, asi pred 18 mesiacmi, keď Európska rada vlastne schválila návrhy Európskej komisie, bolo to vlastne predtým, než sme začali pociťovať tie veľké dôsledky finančnej krízy, ktorá ešte nie je za nami. A namiesto toho, aby sa podporila zamestnanosť, tak táto kríza ohrozila pracovný trh za posledné mesiace. Namiesto rastu zažívame eh, pokles zamestnanosti a vytvárania pracovných miest. Takže Vlastne takýto je kontext a tieto udalosti stiažujú našu pozíciu, ale aj tak som za to, aby sme udržali tento cieľ, respektíve ho možno revidovali, ak bude potrebné, ale ešte stále sme v veľmi rannej fáze eh, implementácie stratégie Európa 2020 a odporúčal by som revidovať naše politiky a zintenzívniť naše úsilie, nie redukovať naše ciele. A preto to začneme aj zajtra s iniciatívou zamestnanosti mladých. Budeme revidovať naše politiky a určite sa tam objaví, objavia aj rodové aspekty. Pani Bauer hovorila o cieľoch chudoby, áno, kvôli veľkým stratám pracovných miest a fiškálnej konsolidácii. Situácia e, nie je ľahká na úrovni EÚ a čo je ešte problematickejšie je to, že Európa je roz, viac rozdelená než kedykoľvek predtým. Sú tu čoraz väčšie rozdiely a e, môžeme povedať tak zjednodušene, že tie periférne krajiny zažívajú väčšie ťažkosti. Pokiaľ ide o ciele ako napríklad rodové kvóty a určité termíny. Myslím si, že ak sú dobre nastavené, dobre zvolené, tak myslím, a teda dobre zvolené aj tie kvóty, aj termíny, tak myslím si, že tieto kvóty majú zmysel. Myslím si, že by sme nemali rozmýšľať len v v zmysle kvantitatívnych cieľov. Diskutoval som o tomto probléme niekoľkokrát s pani van der Leyen, s nemeckou ministerkou pre zamestnanosť a je názor, že ak tie nezáväzné opatrenia nefungujú, tak by bolo treba zaviesť e, istý harmonogram na e, dosiahnutie zmien. Myslím si, že my sa tu nesnažíme, nesnažíme niečo kázať alebo prikazovať. Je to výsledok konzultácií so všetkými zainteresovanými stranami, občianskou spoločnosťou, všetkými partnermi. A myslím si, že takto môžeme vytvoriť a stanoviť naše spoločné politické aj sociálne ciele aký prísny by sme mali byť, respektíve nakoľko prísny pri dosahovaní tých cieľov. Samozrejme, závisí to od toho konkrétneho cieľa, ale určite môžeme priniesť niektoré odporúčania. Napríklad, pokiaľ ide o e, vyhlásenie o e, zariadeniach e, pre starostlivosť o deti, tak sa to už aj stalo Samozrejme, to je veľmi mocný nástroj, ale sú niektoré oblasti, kde správneho hľadiska kompetencie sú v rámci členských štátov a Európska únia prostredníctvom rôznych opatrení, najmä prostredníctvom vytvárania spoločných politických nástrojov a opatrení, môže nasmerovať veci tým správnym smerom. Ale myslím si, že dôležité je mať ten politický záväzok a zdieľať ho, pretože ak nebude tu ten politický záväzok aj na tej národnej úrovni, tak Európska únia môže byť takým učiteľom, môže sa snažiť dodržiavať tú disciplínu, ale nebude to nič platné. Preto aj máme ten fond pre pokrok, prostredníctvom ktorého podporujeme rôzne kampane, pilotné projekty a iniciatívy, ktoré rozvíjajú dobré praktiky, ktoré ich pomáhajú šíriť a prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu členské štáty môžu vypracovávať e, programy, ktoré pomáhajú šíriť tieto osvedčené postupy. Pokiaľ ide európsky polorok, ktorý teraz vstupuje do druhej fázy. Spomenul som tie špecifické odporúčania pre každú krajinu, to je veľmi silný nástroj a súhlasím s tým, že naozaj e, je to legitímny nástroj, mocný nástroj, ale iba vtedy, ak tie odporúčania sú vypracované e, vyváženým spôsobom. A e, v tomto musí zohrávať dôležitú úlohu môj rezort a preto sme predstavili dokumenty spolu aj s Ekvinom a tam e, bolo aj zdánenie, pretože zdánenie sa týka aj finančných e, e, teda finančných otázok, má veľké dôsledky na trhy a nie je to vždy taký boj, ale skôr možno je to taká núdzová otázka, respektíve kto má väčšiu váhu na aký, aký predmet, pretože ak je tu finančná nestabilita, tak samozrejme tá krátkodobá e, zodpovednosť e, je prioritná. A keď Európa prekoná tieto, túto krízu, tak sa potom môže vlastne vrátiť k vyváženejšiemu príjmaniu politických rozhodnutí, pretože inak náklady tejto krízy budú len stúpať. Myslím si, že robíme presne to, čo aj vyžadujeme. Myslím si, že je stále viac a viac politik, ktorí, ktoré podporujú ktoré podporujú zastúpenie žien, účasť žien na politickom živote. Ale určite ešte bude treba urobiť oveľa viac v tejto oblasti. Určite e, je dobré byť príkladom, pokiaľ ide o mňa. Pravdepodobne som jediným komisárom, e, ktorý má šéf kabinetu aj e, zástupkyňu, teda ženu a snažím sa teda viesť, robiť, byť, robiť teda príklad, dávať dobrý príklad, ale Určite myslím si, že prostredníctvom kvót, prostredníctvom kondicionality um, môžeme môžeme byť úspešnejšie, keď dostávame mnoho zťažností na kvóty. A myslím si, že treba nájsť správnu rovnováhu medzi dobrými nástrojmi a medzi uh, politickými argumentami a tým, aby sme si získali voličov za tú dobrú vec, pretože toto je veľmi dôležité. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem, že ste si našli čas, aby ste tu prišli. Aby sme si teda mohli vymeniť názory. E, snažili sme sa už dosť dlho, aby ste tu mohli prísť. Bolo pre nás veľmi vzácne mať vás tu medzi nami, takže ešte raz ďakujem. Okej, okay, då... I think we're going to continue now, so I'm going to swap over to Swedish. Takže budem znova hovoriť po švédsky. Budeme pokračovať v našom programe, ako som už povedal. Prejdeme teraz k bodu 7. Zamestnanosť a sociálne aspekty v eh, ročnom prieskume rastu 2012. A odovzdám slovo pani Cornelisen, ktorá je spravodajkyňou. Ďakujem, pán predseda. No, myslel som, že by bolo logické urobiť to hneď po návšteve pána Andora, pretože už sme zdlhovo hovorili o Európskom polroku a o výročnom prieskume rastu. Ja som spravodajkyňou vo výbore pre zamestnanosť a tiež by sme tu chceli doplniť nejaké pozmeňujúce návrhy o rodovom mainstreamingu. Už dosť sa povedalo o význame rodovej agendy v Európskom polroku a v stratégii Európy 2020. My nemáme žiadnu strategickú silu v tomto pol roku a my sa snažíme touto iniciatívou, správou dosiahnuť e, to, a teda aj Ekon e, bude mať správu a snažíme sa dosiahnuť e, istú, istú silu, aby sme mohli hlasovať o stanovisku parlamentu a zaslať ho rade, ktorá by ho zvážila na samite. Dúfam, že sa nám to podarí. Ja som sa v správe snažila identifikovať 5 kľúčových priorít. Budem sa snažiť, aby parlament si stanovil isté priority, namiesto toho, aby všetko vlastne hodil do jedného vreca. Niekoľko z týchto vecí sa týka rodových aspektov a to šťastie vlastne ide aj tým smerom, pokiaľ ide o to, že rodové otázky nie sú ani spomenuté v niektorých národných reformných programoch. Takže môžete vidieť moje názory, teda tieto pozmenujúce návrhy, pokiaľ ide o rodový mainstreaming a zajtra pokiaľ ide o výbor MPL, je vlastne termín pre predkladanie návrhov. Ak by ste mali teda nejaké návrhy, nejaké názory a ja budem s nimi súhlasiť, tak ich veľmi rada predložím. Dobre, takže toľko asi z mojej strany. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tejto otázke. Chcel by sa niekto vyjadriť? Pani Bauer? Uh, Chcela by som využiť túto príležitosť a poďakovať sa za zaujímavé a komplexné pozmenujúce návrhy. Rada by som sa spýtala niekoľko vecí, aby som lepšie pochopila, aký bol ten pôvodný zámer. Pozmenujúci návrh 7 bolo by dobré vedieť, čo rozumieme pod tým automatic eh, social stabilizers alebo automatické sociálne stabilizátory, pretože to nie je technický termín. I myslím, že to nejako spadá po ten európsky eh, systém ochrany, ale Pravdu povedec, nie je mi úplne jasné, čo to znamená, takže ak by ste to mohli objasniť. A ďalšia otázka sa týka pozmenujúceho návrhu 9. Tiež mi nie je úplne jasné, čo by sme tu žiadali od komisie. Mala by to byť analýza dopadu dopadu dôchodkových reforiem na život na život žien v EÚ, alebo ako by to bolo, ja ne, tam nevidím nejaký zmysel, respektíve tomu až tak veľmi dobrú nerozumiem. Aj tá posledná časť, e, nie je to teda úplne jasné. Ďakujem. Eh, eh, jag lämnar ordet till fru Corneliusson så kan du förklara. Varsågod. Ďakujem. Pani Cornelissen, mohli by ste to prosím objasniť? Áno, možno by sme to mohli trochu preformulovať, ak to nie je úplne jasné. Pozmeňujúci návrh 7, tie sociálne automatické stabilizátory, eh, to znamená sociálne zabezpečenie funguje ako automatický stabilizátor, udržiava sa kúpna sila, vlastne ekonomika sa nedostane do tej, eh, do tej špirály, negatívnej špirály, eh, takže nedochádza k toľkým krachom, neznižuje sa tá kúpna sila, takže tá je, je istá sociálna, sociálne zabezpečenie, eh, ktoré zabezpečuje to, že sa udržiava istá kúpna sila. Ale môžeme to preformulovať, ako som povedala. A potom ten návrh ročný prieskum rastu žiada o prijatie mnoho ekonomických opatrení, a tiež, aby tie opatrenia boli ekonomicky realizovateľné v budúcnosti. Niekedy dôchodky sa explicitne nespomínajú, ale sú vlastne jedným z najväčších nákladov vlády, najvyšších nákladov vlády. Takmer všetky vlády, všetky krajiny reformujú svoj dôchodkový systém a Myslím si, že by sa na to malo pozrieť aj z rodového hľadiska. Čiže mali by sa takto preskúmať tieto navrhované reformy, aby sa tiež zaručilo, že e, je to v súlade ďalš, s ďalšími e, daňovými príjmovými opatreniami, pretože niekedy tie nové opatrenia, napríklad v oblasti daní alebo v oblasti dôchodkov, sú v istom rozpore, napríklad sa znižuje príjem žien. A to sme sa vlastne snažili tu aj povedať. A to znamená tú in analýzu, rodovú analýzu, pokiaľ ide o, o dopad dôchodkových reforiem na život žien, na príjem žien. Ďakujem. Komisia chcela by sa vyjadriť v tomto, v tomto momente? Ak nie, a tiež sa už niekto iný nehlási o slovo, mohli by sme tento bod nechať a ísť teraz k bodu 15, ako som už povedal. respektíve teda, ako povedala pani Cornelisen, budeme o tomto hlasovať zajtra o vlastne o tejto pozmenenej správe. Då, då går vi in till punkten 15 som vi har bestämt att vi ska ta efter den här. Och, eh... Dobre, takže teraz už prechádzame k tomu bodu 15, ako som spomenul. Pardon, ospravedlňuje sa pán predseda. Um, neviem teraz nájsť ten titul v, vo švedštine ale bod 15 je teda rovnosť medzi mužmi a ženami v Európskej únii. Rok 2011 odovzdávam slovo pani Intveld, čiže spravodajkyni. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Len veľmi stručne, ospravedlňujem sa kolegom, ale musím vlastne povedať kolegom, že asi o 10-15 minút musím uh, odísť na stretnutie s eh, predsedom Európskej centrálnej banky. Takže prejdem niekoľkými bodmi veľmi rýchlo. Je to výročná správa o rodovej rovnosti. A myslím si, že sú to vlastne všeobecné pripomienky, Mali by sme porozmýšľať nad tým, ako by sme mohli mať vyšší vplyv na politiku rodovej rovnosti, pretože už bolo spomenuté vo výmene názorov s pánom komisárom, že prijímame všetky tie šľachetné ciele na úrovni EÚ, ale ak členské štáty nemajú zámer ich implementovať, tak potom tieto výročné správy nie sú ničím iným, len takým rituálom, ak to môžem tak diplomaticky povedať. Dobre, takže veľmi rýchlo. Niekoľko hlavných bodov. Otázka eh, ekonomickej nezávislosti žien, niekoľko poznámok, mnoho pripomienok padlo k tejto téme už v predchádzajúcich rokoch, takže nechcem všetko opakovať. A ja som zdôraznila niekoľko vecí, o ktorých si myslím, že sú dôležité v prvom rade. Odkaz na veľmi uh, pretrvávajúce rozdiely v mzdách mužov a žien. Zdá sa, že naozaj tie rozdiely sa neznižujú a budeme potrebovať nejakú takú tú cestovnú mapu alebo nejaký akčný plán a myslím, že je dobre poznamenať možno tak v, e, v zátvorke, že hoci sa ešte stále e, sústredíme na posilnenie pozície žien na pracovnom trhu, možno by bolo dobre e, pozrieť sa trošku viac do budúcnosti a poznamenať, že mladé ženy a dievčatá čoraz viac sú úspešnejšie vo vzdelávaní než chlapci alebo mladí muži a mm, mohli by sme si myslieť, že takto by vlastne ženy mohli odstraňovať postupne tie rozdiely, pretože ekonomika čoraz viac je vlastne zameraná alebo založená na poznatkoch a myslím si, že takto by sa mohla meniť aj tá debata o rodových rozdieloch, pokiaľ ide o pracovný trh. Takže to sú tie mzdové rozdiely. A potom sa tu spomína tiež niečo, čo sa často, eh, o čom sa často nehovorí, pretože hovoríme o dôchodkových právach, hovoríme o mzdových rozdieloch, ale často eh, sa nepamätá na dopad eh, tých zákonov, ktoré sa týkajú manželstva. Neviem, ako je to v iných krajinách, ale myslím, že štatistiky v mojej krajine ukazujú, že ženy po rozvode strácajú až 20, asi 20 5 svojho príjmu a muži na, naopak získavajú asi 7 svojho príjmu. A takže nad tým by sme mali rozmýšľať, pokiaľ hovoríme o ekonomickej nezávislosti žien. Potom je tu časť o kvótach, e, niečo s čím väčšinou nesúhlasíme, ale už som e, už sa o tom hovorilo aj v niektorých predchádzajúcich správach. Myslím si, že by bolo užitočné, keby Európska komisia e, zvážila to, čo sa urobilo v členských štátoch a aké sú výsledky. Potom druhá téma, e, rodové, rodová rovnosť mimo EÚ, čiže naša vonkajšia zahraničná politika. Je Myslím si, že každý si je veľmi dobre vedomý eh, rozmeru, rodového rozmeru v arabskej jari a myslím si, že by sme mali vyzvať Európsku komisiu, respektíve vysokú predstaviteľku EÚ, aby venovali veľkú pozornosť tejto téme, pretože možno krajiny, ktoré prešli arabskou jarou, možno získajú demokraciu a slobodu, ale ženy Eh, ženy možno viac stratia, než získajú. Druhá otázka alebo téma je veľmi je, eh, eh, je, je to, ako nedosahujeme miléniové rozvojové ciele a zdravie matiek. V tomto cieli veľmi zaostávame a nejde tu iba o nedostatok financií, ale tiež o zmeny rozmýšľania, mentality, samozrejme práva sexu, re, uh, sexuálnej reprodukcie. A toto je veľký, veľká prekážka pri dosiahnutí cieľa 5 z týchto rozvojových cieľov. Potom tretia téma dôstojnosť a integrita žien a odstránenie rodovo podmieneného násilia. Rada by som tu spomenula homofóbne a transfóbne podmienené násilie, potom domáce násilie, ktoré často sa podceňuje a španielské predsedníctvo to, tomu venovalo veľkú pozornosť a bolo to správne, ale veľmi často sa domáce násilie považuje za súkromnú záležitosť, za niečo medzi mužom a ženou, ale je to problém spoločnosti. Ak sa pozriete naozaj na tie obrovské počty obetí, myslím si, že možno, že síce teraz to trošku preháňam, ak Eh, teda eh, to píšem tu v tomto dokumente, eh, ktorý by mal hovoriť o verejnej bezpečnosti, ale určite si to zaslúhuje oveľa väčšiu pozornosť než doteraz. Potom veľkú pozornosť venujeme tiež právam sexuálneho zdravia, sexuálnej reprodukcie a sexuálnej autonómno, autonómnosti žien. Viem, že niektorí si myslia, že preháňame, tak keď hovoríme o tom domácom násilí, ale určite potrebujeme hovoriť aj o týchto aspektoch, ktoré som práve teraz spomenula. O tom sexuálnom násilí. A nakoniec by som chcela povedať, že dúfam, že dánske predsedníctvo dosiahne istý pokrok, pokiaľ ide o tzv. horizontálnu smernicu, antidiskriminačný balík. Po druhé, veľkú pozornosť venujeme jedn, eh, politike eh, pre eh, domácnosti s jedným s jedným živiteľom, ale jedna tretina domácností v priemere EÚ je vlastne domácnosť, kde je jeden živiteľ. A sú častokrát veľmi znevýhodnení, pokiaľ ide o e, dane, bývanie, poistenie, dôchodkové zabezpečenie, sociálny systém a tak ďalej. A my nemôžeme ignorovať naozaj túto jednu tretinu, 30 domácností v EÚ a takýto je vlastne ten demografický trend. Nemôžeme to jednoducho ignorovať. A nakoniec by Európsky parlament chcel vyzvať komisiu, aby pripravila cestovnú mapu, pokiaľ ide o rovnosť komunity LGBT. Európska komisia to zatiaľ iba ignorovala. Máme takú cestovnú mapu pre rodovú rovnosť a mali by sme mať aj pre túto komunitu LGBT. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tejto otázke. Pani Thompson. Ďakujem. Ďakujeme za vašu správu. Myslím, že správa je to veľmi dobrá. Myslím, že tam pomenúvate veľmi významné témy. Bola by som rada, keby sme sa mohli trošku širšie venovať téme násilia, konkrétne domáceho násilia, respektíve dom- násilia založeného na rodovej príslušnosti pretože je to naozaj e, vážny problém. Vy to vnímate ako problém verejnej bezpečnosti a nie ako súkromný problém medzi mužmi a ženami. A to ma teší. Musíme si uvedomiť, že čoraz viac žien v Európe umiera v dôsledku domáceho násilia. Dokonca viac ako v dôsledku terorizmu. A pritom do terorizmu investujeme mnoho viac peniazy do jeho vyšetrovania v porovnaní s programami predchádzaniu domáceho násilia. Myslím si, že by to malo byť súčasťou eh, legislatívy ochranom ochrannom príkaze v civilných aj eh, v iných eh, trestných veciach. Taktiež by sme mali trvať na vytvorení smernice zameranej práve na tému násilia z dôvodu rodovej príslušnosti. Ďakujeme. Taktiež myslím, že horizontálne aspekty sú veľmi dôležité. Myslím, že v tejto smernici sa môžete sporahnúť na dánske predsedníctvo. Ďakujeme. Pani Pac, ďakujem, pán predseda, ďakujem aj spravodajkyni za nadšenie, ktoré prejavila v tejto správe. A musím povedať, že považujem za veľmi odvážne venovať sa opätovne takéto téme, keď je to už téma, ktorej sa venujeme veľmi dlho a je to smutné, ale zároveň je veľmi frustrujúce, že sa nechybame nikam z miesta. Ehm, mladé ženy je potrebné informovať o tom, čo presne znamená rovnoprávnosť, aby sa rozhodli, čo chcú presazovať. Ja ako čerstvá stará mama musím povedať, že spochybňuje mnoho rozhodnutí svojich dcer. Čo sa týka rovnakej plát za rovnakú prácu, e, tu musím povedať, že v mnohých oblastiach už máme rovnoprávnosť, e, keď má daná osoba rovnaké vzdelanie, rovnaké zamestnanie, tak je to zabezpečené, ale v obyvateľstve sú ešte stále zakorenené isté predsudky v tom zmysle, že len čo žena chce prevziať na seba rodinné povinnosti a v tom spočívajú všetky tie rozdiely v príjmoch, keď teda nastupuje do svojich rodinných povinností, potom sa spoločnosť rozhodne, že toto je prečo len tej žene bližšie a že by sa mala venovať skôr tomu a že keď sa začne venovať týmto povinnostiam muž, vníma sa to čiastočne negatívne Keď spomenieme meslo, heslo rovnaká pláca za rovnakú prácu, musíme si uvedomiť, že sociálne činnosti aj ich sa to musí týkať, pretože tu sú predovšetkým zastúpené ženy. Musíme si uvedomiť, že práca v banke má však úplne rovnakú hodnotu ako práca, ktorá súvisí s výchovou dieťaťa alebo starostlivosťou o staršieho človeka. Musíme teda zvýšiť vnímanie sociálnych činností, sociálnych prác, ktorým sa venujú ženy. Podľa mňa je potrebné venovať sa týmto témam naďalej. Musíme sa snažiť do, do, dosiahnutie rovnakej pláce za rovnakú prácu. potom žena eh, v závere svojho pracovného života E, trošku bilancuje, aká je jej pozícia, aká je pozícia muža. Nie je to veľmi potešiteľné pre ženu. Musíme bojovať v celej spoločnosti, poukazovať na tieto problémy. A taktiež musíme pripomínať, že hodnota sociálnej práce, či už v rodine alebo v spoločnosti ako celku, sa musí vnímať e, hodnotnejšie ako napríklad nejaká pozícia v nejakej radovej firme. Ďakujem. Pani Gurmaj. Ďakujem. Vždy ma teší sledovať náš pokrok aj vo veci odstraňovania rozdielov v príjmoch medzi mužmi a ženami. V roku 2007 sme viedli intenzívnu kampáne, vtedy rozdiel presahoval 15%, to znamená, ženy museli pracovať o 54 dní dlhšie, rovnako pracovať, teraz sa to dokonca predlžilo na 63 dní. Isté, že bez smernice sa to ťažko presadzuje. V priebehu roka 2007 sme mali eh, ten rodový pakt, teraz v priebehu maďarského predsedníctva sa podpísal nový rodový pakt je tam aj doložka o rovnakej pláci za rovnakú prácu. Musím pripomenúť, že už v zmluve z roku 57, v rímskej zmluve sa spomína takáto dohoda, ak nebudeme mať e, danú smernicu, veľmi ťažko sa to presadzuje v praxi. Dánske predsedníctvo má v tomto smere veľké ambície, že by sme to mali uzoroť veľmi rýchlo, ale myslím, že to musíme vnímať reálne. Nedokážeme to predsa prijať zo dňa na deň. Dajme tomu rok by bol podľa mňa reálny časový plán čo sa týka tejto témy v súvislosti s reformou dôchodkových systémov. Problém je v tom, že keď sú rozdiely v príjmoch, sú potom rozdiely v dôchodkoch. Okrem toho, že komisár Andor sa naozaj stačí, myslím, že v perspektíve pardon, že komisár sa snaží, e, nestačí toto úsilie, pretože v dokumente sa o týchto témach hovorí veľmi málo. Musíme hovoriť aj o chudobe žien. Každá piata žena v Európskej únii teraz žije v chudobe. A ak sa aj do tejto politiky nezapracuje rodový aspekt, e, ako aj do politiky rodovej e, a dôchodkovej reformy, každá žena už bude čoskoro vystavená riziku chudoby. A my tomu musíme samozrejme zabrániť. Ženy vo veku na 65 rokov sú do väčšej miery vystavené riziku chudoby, taktiež e, môžeme hovoriť o nedocenených sektoroch práce. Ako už povedala kolegyňa Krista Klas, mnoho žien pracuje doma a sa to nedostáva žiadnu plácu. Ale isté, že keď e, si napríklad platíte opatrovateľku, stojí to ešte o mnoho viac e, ako je vlastne váš celý príjem. Myslím, že je potrebné spomenúť aj štúdiu, ktorá analýzuje dopad rozpektov na túto reformu dôchodkov. S veľkým potešením som si pripomenula, som si vypočula predsedu vlády Norska pred dvoma týždňami a ten ma presvedčil, že ak chceme mať spravodlivú spoločnosť eh, zameranú na blahobyt musíme eh, zabezpečiť eh, zastúpenie žien na najvyšších pozíciách. Norské firmy dokazujú, že keď máme 40 žien vo vedúcich pozíciách, firmy sú ziskovejšie. Vy ste spomenuli aj krízu, iste. Áno. Prvými obeťami boli muži, ale predsa muži vlastne aj v prvom rade spôsobili krízu Problém je v tom, že obeťami krízy sú teraz ženy. Ani na to nesmieme zabúdať. Čo sa týka násilia, myslím, že aj téme násilia sa musíme venovať. Domnievam sa, že ste poňali túto správu veľmi dobre. Musíme e, taktiež bojovať e, za práva komunity LGBT, aby všetci videli, že sme na ich strane. Ďakujem pekne. Pani Wertmann, prepáčte, že som prišla neskoro. Neviem, či už ste to spomenulo alebo nie, ale domnievam sa, že nestačí len zabezpečiť rovnakú placu za rovnakú prácu. Myslím, že mnoho žien je o mnoho lepšie kvalifikovanejších eh, aj vďaka vzdelaniu, aj vďaka skúsenosti a myslím si, že aj toto by sa malo zohľadniť eh, v našich rozhodnutiach. Aha, už ste to spomenuli, dobre. Eh, eh, ďakujem. Myslím, že pani Vanker z komisie by sa tiež rada vyjadrila. Um, ďakujem, pán predseda, ďakujem aj spravodajkyni za túto veľmi zaujímavú správu, za jej návrh. Správa obsahuje veľmi veľa originálnych prvkov, správa poukazuje na mnohé dôležité aspekty, na ktoré nesmieme zabúdať. Európska komisia vníma túto výročnú správu o rovnosti medzi mužmi a ženami ako veľmi významný dokument. Už od roka 2004 vypracovame tieto správy na požiadanie Európskej rady ktorá požiadala o vypracovanie tejto správy, a to na pravidelnej báze. Je dôležité, že parlament eh, poskytuje informácie o týchto správach každý rok, pretože my potom eh, vo svojej práci sa odvolávame na stanoviska parlamentu. Parlament nám poskytuje veľmi dôležité inšpirácie a návrhy pre naše ďalšie kroky. Ste si si všimli, že správa za rok 2011, ktorá predmetom vašej správy, sa prvýkrát opiera o novú štruktúru, ide o stratégiu rovnosti medzi mužmi a ženami na obdobie medzi rokmi 2010-2015. Je tam aj štatistická príloha, ako každý rok. Tam sa zdôrazňuje, že je potrebné rozlišovať všetky údaje v závislosti od rodovej príslušnosti. Už toto zaznelo viackrát a dnes v diskusii, že 60 všetkých absolventov univerzít v Európe sú ženy. A táto príloha so štatistickými údajmi je dôležitým nástrojom pre mnohé politické orgány v Európe, ktoré prijímajú rozhodnutia v tejto oblasti. Správa za rok 2011 pani Intfeld prerušuje rečníčku Prepáčte, viem, že to veľmi nezvorilé. Ja som naznačila, že musíme sa zúčastniť inej schôdze s Mariom Dragim o pol piatej. Aj tam musím totiž vystúpiť. Viem, že je to nezvorilé, ale nemôžem sa predsa rozdvojiť. Ak dovolíte, krátka poznámka a potom eh, sa dohodnem s komisiou na bilaterálnom stretnutí Chcem sa poďakovať všetkým kolegom eh, za ich poznámky. Viem, že v prvom návrhu je iba veľmi obmedzený priestor. Eh, Budem sa snažiť zapracovať všetky vaše pripomienky, pretože ich považujem za veľmi významné. Ešte raz sa ospravedlňujem. Ale ako som už povedala, musím odísť. No problem at all, I understand. I'm sorry to, that I didn't, didn't get you into this before. Je to v poriadku, chápeme. Pani Enfield, nech sa páči, pani bankér, máte slovo späť. Chcela som zdôrazniť aj to, že správa z roku 2011 má aj ďalšiu prílohu. Tá sa týka pracovného dokumentu o zastúpení žien v vedúcich pozíciách eh, v obedení firiem a v správnych radách. E, viem, že aj o tom ste dnes už hovorili. A čo sa týka tejto správy o ženách zotopených e, na vysokých pozíciách, naša komisárka prislúbila, že v marci roku 2012 sa vyjadrí k pokroku vo veci zastúpenia žien v správnych radách. Oceňujeme váš návrh správy. Sme radi, že spravodajkyňa spomína viacero veľmi zaujímavých konceptov a myšlienok. to e, istej miery súhlasíme so spravodajkyňou, najmä v téme hospodárskej krízy, ekonomickej krízy a jej dopadu na nerovnosť medzi mužmi a ženami a na situáciu žien na pracovnom trhu a taktiež na sociálnu situáciu žien v Európe. Komisia sa bude musieť vyjadriť k niektorým konkrétnym bodom, ktoré sa správe spomínajú. Mám na mysli najmä body, ktoré sa týkajú rozvojových cieľov milénia, ale aj k smernici, na ktorú sa čaká a ktoré by boli konkrétne legislatívne návrhy. Taktiež, čo sa týka pripomienky o jednotlivých domácnostiach a je tomuto sa budeme musieť venovať. Celkovo však musím eh, zúrazniť, že túto správu vítame, eh, do veľkej miery s ňou súhlasíme a chceli by sme sa poďakovať ešte raz spravodajkyni za tento návrh. Ďakujeme pekne. Teraz môžeme tento bod uzavrieť. Rád by som zdôraznil ešte časový harmonogram. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 10. januára na poludnie a prerokovávať sa budú pozmeňovacie návrhy 25. a 26. Hlasovať sa bude 27. a 28. februára. Do plena sa to potom dostane v apríli. Toľko teda. K tomuto bodu teraz prejdeme k bodu 6. Energetická účinnosť. Prepáčte. Nesústredila som sa na chvíľu. Mohli by ste prosím zopakovať lehotu na pozmeňovacie návrhy. Je to 10. januára? Áno, je to 10. januára. Prechádzame teda k bodu 6, energetická účinnosť, zrušenie smernice a tak ďalej. Dávam slovo pani Estrele. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Musím sa ospravedlniť e, za svoje meškanie v úvode schôdze. Výbor pre životné prostredie a výbor pre práva žien zasadajú v rovnakom čase a musela som sa zúčastniť aj schôdze výboru Envy, pretože tam bola komisárka Damanaki. Je mi opäť raz ľúto, že musíme byť naraz na dvoch miestach, musíme pobehovať medzi dvoma schôdzami a bude to ešte komplikovanejšie, pretože som tenevou spravodajkyňou na tému ženy a klimatické zmeny. Zajtra sa o tom bude rokovať a ja pritom musím hlasovať o výbore Envy. Teda nebudem sa môcť zúčastniť hlasovania zajtra tu na našom výbore. Je to teda veľmi ťažké naozaj skombinovať pôsobenie v dvoch rôznych výboroch, ktoré zasadajú v rovnakom čase. Teraz k bodu 6 v našom programe energetická účinnosť. Zrušenie smernice 2004 lomeno 8 a smernice 2006 lomeno 32. Ak dovolíte, v krátkosti by som sa vyjadrila najskôr ku kontextu. Ako viete, Európska únia si stanovila cieľ 20 energetických úspor do roku 2020 a je súčasťou hlavných piatich cieľov. Dosiahnu tento cieľ v rámci stratégie 2020 inteligentného, udržateľného a zrušeného rastu. Na základe posledných odhadov komisie, ktoré zohľadňujú národné cieľa energetické účinnosti do roku 2020, ktoré si členské štáty stanovili ako súčasť stratégie 2020, Európska únia dosiahne iba polovicu toho 20-percentného cieľa do roku 2020. Tento návrh smernice predstavuje spoločný rámec propagácie energetickej účinnosti v Európskej únii, tak aby sme zabezpečili dosiahnutie tých 20-percentných úspor do roku 2020. A taktiež sa tým pripravuje pôda pre zvýšenie, pre ďalšie zvýšenie energetickej účinnosti po roku 2020. Sú tam pravidlá na ostranie prekážok, e, na prekonanie nedostatkov na trhu, ktoré v súčasnosti bránia efektívnemu dodávaniu a využívaniu energie. Niektoré aspekty smernice o rôznych formách a výroby energie a smernice o kogenerácii obsahujú aspekty na zvýšenie energetickej účinnosti. Tento návrh smernice by mohol byť príležitosťou zdôrazniť význam žien ako špecifickým formám vzdelávania, tak aby sme dosiahli stanovené ciele a aby sme umožnili ženám zaplniť nové pracovné miesta, ktoré sa v budúcnosti budú vytvárať eh, v sektoroch, ktoré súvisia priamo s energetickou účinnosťou. Moje stanovisko zdôrazňuje, že členské štáty musia eh, posilniť eh, sociálne ciele ako súčasť cieľov energetickej účinnosti. To znamená aj začlenenie opatrení na podporu rodiny a rodín, ktoré sú postihnuté nedostatočnými dodávkami energie. aby vlastne sa zlepšila energetická účinnosť v ich domácnostiach a tým sa znížili náklady na energie. E, e, opatrenia by teda mali zohľadňovať rodový aspekt a to predsa leží na srdci aj nášmu výboru. Predložených bolo 13 pozmenujúcich návrhov a podľa môjho názoru väčšina z nich sú e, prínosom pre stanovisko výboru FEN. FEM, okrem pozmeňujúceho návrhu 14 a 21. Tieto dva návrhy totiž zachádzajú nad rámec e, kompetencií tohto výboru a z toho titulu navrhujem, aby sme ich nezohľadňovali. Nehovorím, že svojou podstatou nie sú správne, ale ide o to, že skôr by sa hodili eh, do kompetencie výboru pre životné prostredie alebo pre priemyselný sektor. No a čo sa týka ostatných pozmeňujúcich návrhov, o ktorých budeme zajtra hlasovať, tie odporúčam. Ďakujem pekne, pani Estrela. Takže pani Klas má slovo. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať kolegyni Estrela za uvedenie tohto E, tejto správy, aj za vysvetlenie toho, prečo vôbec hovoríme o energetickej účinnosti. Veď ide o to, aby sme zvýšili mieru uvedomenia si. Áno, e, tento cieľ je vytýčený v roku 2020, 20 a 20 úspory, ale ja sa chcem pozrieť na to z iného uhla. E, myslím si, že e, e, sa usilujeme o energetickú účinnosť, ale podľa môjho názoru ťažiskové je nasledovné. E, pokiaľ mám energiu, mám kľúč k odstraneniu chudoby, e, k tomu, aby som rozvíjal ekonomiku a prispel e, k blahobytu. A my vieme, že energetické zdroje na svete sú obmedzené, majú definitívny objem, to znamená, nie sú bezbrehé. A Európa je na tom veľmi zlé, pretože je veľmi chudobná na prvotné energetické energetické zdroje. E, preto, ak myslíme na svetové obyvateľstvo, tak musíme dbať o to, aby sa menej energie spotrebovalo, veď mali by sme dopriať všetkým ľuďom na Zemi e, možnosť rozvíjať sa, e, byť zdraví, žiť v blahobite. Energetická účinnosť aj z tohto hľadiska predstavuje kľúč a okrem toho vlastne e, vytvára pracovné miesta, napomáha konkurencieschopnosti a takisto energetická účinnosť je dôležitá aj z hľadiska ochrany životného prostredia. No a je tu ešte celý rad ďalších dôvodov, kvôli ktorým by sme sa mali venovať tejto téme. Náš výber vo svojom stanovisku k tejto smernici hovorí o potrebe osvety, vzdelávania, poskytovania informácií, výmena informácií, skúseností ohľadom toto, ako narábať s energiou, vzdelávanie, výchova. To je kompetencia členských štátov a zdá sa, že členské štáty sú v tomto akési otáľavé a e, reaguje nepriaznivé na to, keď Európa apeluje, aby s tým, niečo, aby s tým robili niečo viac. No a myslím si, že na toto by sme sa mali sústrediť. Je dôležité e, hovoriť o informačných fórach, využívanie internetu a iných informačných kanálov. To všetko môže prispieť k lepšej e, energetickej účinnosti a treba vtiahnuť do procesu vo väčšej miery ženy, ale pretože ženy e, tie rozhodujú doma. Oni sú tie, ktoré používajú energie. Zväčša sú to ženy, ktoré rozhodujú, ako, čím a do akej miery e, bude vykurované alebo naopak ochladzované. Áno, e, jedna žena veľa toho nezmení, ale 80 energií sa spotrebováva v domácnostiach, napríklad napríklad pri vykurovaní a vlastne sú tam obrovské energetické úniky e, tým, že je slabo zaizolovaný e, dom. Jednoducho teplo uniká, energia uniká hore komínom. No a e, skutočne treba okrem lepšieho zaizolovania uvažovať o nových E, vykurovacích systémoch. A teda to je 80 e, to má pod palcom žena. No a potom e, vlastne aj žena pri výchove detí je v interakcii s energiami No a myslím si, že práve aj deti v škôlkach, aj to je určitá cesta k zvýšeniu energetickej účinnosti. Musíme používateľov e, vzdelávať, e, musíme ich usmerniť, aby vedeli lepšie nakladať s energiou. No a e, skutočne to pôsobisko ženy ide až za dvere domácnosti, veď majú svoje profesionálne kariéry a sú takto zaangažované v procese ktorý ovplyvňuje e, efektívnejšie využitie energii. Ženy sú takisto aj v rozhodovacích e, grémiách, spôsobia na úrovni obecnej, národnej a európskej. No a môžu ovplyvňovať, rozhodovať veci, ktoré súvisia s energetickou účinnosťou. Súhlasím e, s tým názorom spravodajkyne Estrela, ktorá práve poukazuje na, túto, e, na tento e, parameter, ktorý ovplyvňujú ženy No a mm, tak ako som e, pochopila e, pre pani spravodajkyňu, väčšina tých pozmenujúcich návrhov je hodno podpory, okrem tých dvoch, ktoré aj u mňa vyvolali isté otázniky a určite nespadajú do kompetencie našej, nášho výboru. E, ženy skutočne sú držiteľkami takých tých stimulov pre dosiahnutie lepšej energetickej účinnosti treba uvažovať o nových programoch pri, pre e, vytváranie energeticky menej náročných e, miest, obcí alebo, alebo vôbec budov. Myslím si, že nemali by sme ťažiskovo sa venovať tejto téme, ani celkom nerozumiem tomu, čo autor tohto pozmeňujúceho návrhu má na mysli, veď našim cieľom musí byť, aby každá obec, každý región sa zaoberal touto témou. A aby to nebolo tak, že budú len určité vyčlenené regióny, ktoré budú energeticky efektívne fungovať. Myslím si, že treba, e, aby každý jeden e, robil to správne, to, čo je realizovateľné, to, čo je prínosné. Myslím si, že e, je hodná táto správa a príslušné pozmienujúce návrhy našej podpory a verím, že takto aj e, e, vyjde naše zajtrajšie hlasovanie. Ďakujem pekne. Pani Thompson, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, úvodom sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za e, vypracovanie tohto návrhu stanoviska. Domnievam sa, že ide o veľmi dôležitú tému, ktorej venujete svoju pozornosť. E, dnešné zasadnutie začalo vystúpením komisára Andora, ktorý konštatoval, že na úrovni členských štátov pokrývkáva dostatočná miera vnímania rodového rozmeru. Teraz hovoríme o smernici o energetickej účinnosti a tu absentuje ten rodový rozmer. To je trošku čudné, no nie. Keď sme e, začali s našim funkčným obdobím, predseda komisie Barroso prislúbil, e, že že chce e, skutočne e, presadzovať túto tému. 8. marca 2010 všetci komisári podpísali e, listinu, že budú presadzovať tento rodový rozmer podiel žien na, na jednotlivých generálnych riaditeľstvách. Tak ako povedala pani Klas pred chvíľou, sú to práve ženy, ktoré majú pod kontrolou rozsah e, používanie energií v domácnostiach. Oni zväčša e, e, majú pod kontrolou rozpočet domácnosti a myslím si, že táto smernica je vynikajúcou príležitosťou na to, aby sme, aby sme Európe vypichli tú úlohu ženy. Eh, hovorí sa tu aj o energetickej chudobe. Eh, kto to predstavuje v Európe? Sú to ženy. A eh, chudoba, aj energetická chudoba má ženskú tvár. Tak je to aj v Spojenom kráľovstve zväčša. Takéto domácnosti jednočlenné naražajú na problémy, problémy na problémy e, s platením za energiu. Musíme si uvedomiť, že z energetickej účinnosti budú najviac ťažiť práve tie ohrozené chorobou, e, pardon, chudobou a sú to ženy. E, som veľmi rada, že práve náš výbor e, sa ujal iniciatívy v tejto téme. Po druhé, ak hovoríme o pracovných e, e, miestach v sektore energetiky, zdá sa, že väčšina pracovných miest v tomto sektore zastávajú muži. Keď Ken Livingstone bol primátorom Londýna, tak poukázal na to, že väčšina cestujúcich v metre, metre boli ženy, ale len 6 zamestnancov a spoločnosti, ktorá prevádzkuje metro, boli ženy. Čiže to je nepomer. Potrebujeme e, dobré, isté e, a primerane platené pracovné miesta ktoré by patrili ženám. Ďakujem pekne. Pani Gurmaj, ďakujem pekne. S potešením e, vystupujem po slovách pani Thompson. Úvodom sa chcem poďakovať pani Estrela za jej stanovisko. Predrečnička poukázala na jednu dôležitú vec. Ide, ide o e, e, kampaň z roku 2010 a to je e, spomínaná charta. V marci 2010 bol schválený a podpísaný dokument komisárkou Vivian Redding. V tomto dokumente bolo uvedené, že každý komisár eh, je povinný zaoberať sa otázkou eh, rodové, primeranej rodovej distribúcie eh, na postoch v, v zložkách komisie. Vo výbore FEM venujeme osobitý, osobitú pozornosť tomu rodovému rozmeru. Spravodajkyňa v tomto stanovisku mala možnosť vyzvihnúť úlohu žien e, práve v tej e, oblasti energetickej účinnosti a pri dosahovaní cieľov súvisiacich s energetickou e, účinnosťou. Viete, možno e, odkázať na určitú evolučnú genézu. E, máme radi teplo, odjak živu máme radi teplo, ale e, dnes často v bytoch máme 26-27 stupňov, ale to je priveľa. Musíme si zvykať na trošku nižšie teploty. Viete, keď sme prvýkrát prišli do Bruselu v roku 2004, jeden z mojich kolegov jedna z mojich kolegyň eh, dostala v list s výzvou, že by mala znižiť svoju spotrebu energií. A podľa mňa je dôležité zamýšľať sa nad takýmito eh, faktormi a ako sa to dá zabezpečiť osvetou, osvetou, energetickou osvetou, ktorá je na mieste vo všetkých členských štátov. A každý si, z nás si musí uvedomiť, že eh, vlastným úsilím môžeme veci zmeniť môžeme e, e, veci začať meniť už od najmladšieho veku na úrovni e, škôlok. Kolegyňa Thompson cel, celkom správne poukázala na to, že chudoba a energetická chudoba je, zdá sa, rodovo špecifická, teda úzko sa viaže na ženy. E, Verím, že výbor FEM pristúpi k tomuto stanovisku so všetkou vážnosťou a že to bude v hlasovaní schválené. Ďakujem pekne. A e, ja si ja si sám sebe udelím slovo. Chcem sa poďakovať za tento návrh stanoviska a je dôležité vniesť ten rodový pohľad do tejto problematiky. Sú, takí, sú také kuvičie hlavy, eh, hlasy, ktoré čo si myslia opak, ale myslím si, že eh, vlastne všetko má svoj rodový aspekt. V podstate eh, ide o dva návrhy, pozmejúce návrhy 15 a 18. Tie sú trošku problematické líniu, ktorú razia, sú, e, je v poriadku, ale to textové znenie je nešťastne volené, ako by to bolo biologicky podmienené e, v prípade žien. A to nie je správne. E, pozmeňujúci návrh číslo 18 hovorí o, o tej spôsobilosti, úlohe žien pri rozhodovaní v domocnostiach. Áno, súhlasím s tým, že to väčšiu mieru zodpovednosti za dianie v domácnosti nesú ženy a preto e, e, majú aj pravomoci, ale to nesúvisí s tým, že sú to ženy, biologicky ženy, ale to súvisí s ich bio, e, ich sociálnou pozíciou. Teda tieto dva pozmeňujúce návrhy príliš e, akoby poukazovali na ten biologický aspekt. Ale e, pre mňa by bolo trošku problémom podporiť práve tie vety, ktoré poukazujú na, tú, na ten biologický aspekt. Ďakujem. A Ako to vyzerá ďalej? Pán Hudson sa nám hlási z komisie. Ďakujem. V zásade súhlasím s pani Klas úvodom chcem povedať, že mnohí si myslia, že energetická účinnosť to sú triviálne veci, žiarovky, radiátory, a, ale musíme si uvedomiť, že ide oveľa viac a keď si to neuvedomíme, tak sa nám nepodarí naplniť vytýčené ciele v oblasti energetike. E, myslím si, že ak hovoríme o energetickej účinnosti, hovoríme o právach spotrebiteľa. Spotrebiteľ má byť informovaný, má vedieť o parametroch tých zariadení, e, ktoré e, zakupujú, ktoré sú elektrické spotrebiče a rozhodne ženy sú vo veľkej miere zaangažované. Hovoríme o energetickej spotrebe v domácnostiach. Je to téma, keď hovoríme o potrebe znižovania nákladov na energie v domácnosti a toto je, a toto je okruh, kde máme na mysli oveľa viac ako doprava a e, e, elektrické rozvodné siete, ale máme tu napríklad na mysli aj vykurovanie e, a chceme sa vám poďakovať za vyjadrenú podporu. Tak ako povedala spravodajkyňa, máme pred sebou ten vytýčený cieľ 20%, tak ako povedala pani Thompson, energetická účinnosť priniesie. E, nové pracovné miesta a prebieha veľa diskusí ohľadom toho, že mnohé z týchto pracovných miest E, ktoré sú tradične vnímané ako mužské povolania, majú e, byť e, rodovo širšie distribuované. Existuje projekt Build Up Skills a ide vlastne o rekvalifikáciu alebo doplnenie kvalifikácie pracovných síl. Čo sa týka pozmenujúcich návrhov, ktoré boli predložené, nechcem sa nejako špecificky k ním vyjadrovať ale chcem e, vlastne e, sa zmieniť o jednom pozmeňujúcom návrhu, o sedemnástke, e, ktorý znižuje mieru ambícií z 1,5 na 1 ohľadom asi toho najdôležitejšieho opatrenia v tomto dokumente a ja apelujem na vás, aby ste to dobre zvážili, či skutočne touto cestou sa chcete uberať, pretože to by bolo v rozpore s našim doterajším sniažením. Ďakujem pekne hovorí predsedajúci. Pani Dala, e, pani Estrela, ďakujem kolegom za ich vyjadrenia a myslím si, že sme mali zaujímavú a dôležitú diskusiu. Ja súhlasím s tými poznámkami, pripomienkami, ktorú, ktoré vyjadrila pani Klas. Ja som dve funkčné obdobia pôsobila vo výbore pre životné prostredie, takže mám veľké pochopenie pre pripomienky tohto druhu. Navyše, ja som obhajcom spoločnej energetickej politiky. EÚ e e by vo veľkej miere ťažila z prínosov takejto spoločnej politiky. Okrem iného by to e zaručilo vyššiu mieru energetickej bezpečnosti a takisto aj diverzity energetických dodávok. Takisto aj apelujeme v prospech vyššej miery investícií do obnoviteľných energetických zdrojov. Ale toto stanovisko e, sa zaoberá trošku odlišnými aspektami. Uznávam, že je to trošku odťažité od typických tém v našom výbore pretože sa venujeme tomu rodovému rozmeru e, v smernici o energetickej účinnosti. Súhlasím so všetkým tým, čo bolo povedané v súvislosti so zmenou postoja so zmenou správania, e, zohľadňujúc nedostatok energii. Každý jeden z nás môže prispieť k tomu, aby boli splnené energetické ciele. Takou, takým, takým drobným prínosom môže byť vypnutie svetiel po opustení miestnosti alebo pri opúšťaní miestnosti takisto aj eh, svietidlá a eh, žiarovky, žiarivky, ktoré majú nižšiu energetickú spotrebu. Európsky parlament by eh, mohol ísť príkladom. príkladom aj keď tu nájdeme aj negatívne príklady, Niekedy eh, miestnosti, v ktorých rokujeme, tie sú prekúrené, to znamená plitvame energiou. Ešte k pozmenujúcim návrhom. Eh, pán predsedajúci, vy ste sa zmienili o 15. a 18. Ja by som bola rada, keby ste ich hlasovaní podporili. Myslím si, že ten biologický faktor je jednoducho daný, eh, ale jasné, že eh, spoločnosť rozhoduje o tom, akú mieru zodpovednosti pridelí žene za eh, hospodárenie v domácnosti. Ženy sa starajú o deti, starajú sa o, o starších ľudí, o chorých. To znamená, musíme zmeniť postoj, vnímanie toho, ako má byť aká má byť dielba práce medzi mužom a ženou. Musíme si uvedomiť, aký je reálny stav a čo je potrebné zmeniť. No a čo sa týka pozmeňujúceho návrhu číslo 17, o ktorom hovoril zástupca komisie, to bol, tento bol stiahnutý, tento návrh, pretože je menej ambiciozný ako návrh samotnej komisie a to by bol na najvýš nežiaducí signál, ak by takýto signál vysielal EP smerom k občanom. Nuž EP by mal si vytičovať, ak nie rovnaké, tak isto vyššie ciele ako samotná komisia. Takže si myslím, že je dobré, že autor tento návrh stiahol. Na záver by som mohla povedať, že otázka odbornej prípravy a informácií je veľmi dôležitá, pretože môžeme robiť slobodné rozhodnutia len keď máme informácie, dostatočné informácie a dostatočne sme aj odborne pripravení na to, aby sme prijímali takéto rozhodnutia. A tiež pokiaľ ide o nové pracovné miesta, ktoré budú vytvorené, ak budú prijaté tieto návrhy, ak bude vlastne podporená energetická účinnosť. Takže Ďakujem pekne za tieto návrhy a dúfam, že zajtra veľká väčšina podporí tieto návrhy. Ďakujem pekne, pani Estrela. Chcel by som len objasniť, čo už sa povedalo. Zajtra budeme o tejto téme hlasovať. E, pokiaľ ide o tú sociálnu výstavbu a biológiu, myslím, že si to vyžaduje diskusiu. Nevieme to ani ja, ani vy. Som presvedčená, že Častokrát sú ženy takéhoto typu, ako vlastne ich popísala aj Edith. Sú také starostlivé, sú vlastne na tom eh, trhu, eh, svadobnom trhu. A myslím si, že by bolo treba popísať, čo je tá vlastne spoločenská alebo sociálna výstavba. Eh, žiada sa odo mňa, aby som eh, odpovedal na túto pripomienku. Myslím si, že by si to vyžadovalo teda viac než minútu. Je to oveľa rozsiahlejšia téma a samozrejme to všetko je prepojené s tým, ako vnímate realitu. Nemali by sme používať znenie, ktoré odsúva ľudí do nejakých stereotypov. Možno, že by sme to mali nechať na nejaký iný, iný čas. Dobre, takže o tomto budeme hlasovať zajtra. A teraz už môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu a to je bod 8. Delegácia výboru pre práva žien a rodovú rovnosť do Izraela a na palestinských územiach 1. a 4. novembra 2011. Ja som tam tiež bol, aj pán a je zástupca ALDE, pani Nielsen zo Zelených, e, bol tam zástupca aj nezávislých, takže tam boli štyria zástupcovia parlamentu a, a potom Pán Belda, hovorca izraelskej delegácie a pani Hasken, predsedníčka výboru pre Izrael. Ja nebudem o tomto nejako obšírne hovoriť, pretože ste dostali ten dokument o tejto téme a samozrejme my sme chceli sa pozrieť na práva žien na palestinských územiach, ako aj v Izraeli. Prvý deň sme sa stretli so zástupcami Európskej eh, únie, ktorí sú vlastne delegovaní na palestinských územiach aj v Izraeli a tiež s zástupcami ženskoprávnych organizácií v Izraeli. Na druhý deň sme navštívili eh, Gázu, ale ne... a, a navštívili sme jednu uh, dievčenskú školu. Mm, a ak je človek tam, tak naozaj chápe potrebu. Máte dievčenské školy. Um, je to vlastne oblasť, kde muži nedovolujú dievčatám chodiť do školy a táto špeciálna škola, respektíve takéto špeciálne školy e, poskytujú vzdelanie dievčatám, mladým ženám. Boli sme v triede, kde akurát dostávali informácie o ľudských právach. A bol to naozaj dobrý príklad, pretože síce tieto malé dievčatá samozrejme nemali nejaké veľké právomoci, ale e, keď sme sa ich spýtali, že či o takýchto veciach môžu hovoriť, tak povedali, že áno, my sme navštívili vlastne gázu, ako som povedala, stretli sme sa so zástupcami rôznych e, organizácií a teraz trošku teda už preskakujem, ale ten deň potom sme sa stretli so zástupcami Knesetu, e, s predsedom výboru pre vnútornú bezpečnosť a tiež predsedom výboru pre mládež. um, Izrael je tranzitná krajina pre obchodovanie s ľuďmi a tento výber sa, výbor sa zaoberá touto témou. A ako povedala jeden člen parlamentu, Podarilo sa im e, predlžiť materskú dovolenku zo 14 na 26 týždňov. Tu e, hovoríme o tom zo 14 na, na rozšírenie zo 14 na 20 týždňov, ale nemajú nám kať nič e, také ako otcovská alebo rodičovská dovolenka. Tie sme sa stretli s premiérom, palestinským premiérom, Povedal som to už aj iným, ale zaujímavé bolo to, že keď sme sa keď sa hovorilo o účasti žien na zastúpení žien, tak polovážne, položartom povedal, že možno by sme mali vyhodiť všetkých mužov z delegácie, pretože im sa nič nepodarilo urobiť. Ale cieľom je vlastne teda zapojiť do mierového procesu veľa viac žien. Neskôr sme sa stretli aj s predstaviteľmi palestínskej vlády. Stretli sme sa s piatimi ministerkami. Ministerka pre kultúru, ministerka pre vzdelávanie, ministerka pre turistický ruch a tak ďalej. Viedli sme s nimi dlhé diskusie na rôzne témy. A pokiaľ si pamätám, je 25 členov palestinskej vlády a len 5 je žien. A potom sme uzavreli ten večer stretnutím a večerou e, e, s pani McCallson, ktorá je starostkou Makali. Môžem povedať, že bol to naozaj No, veľmi, bola to naozaj zaujímavá návšteva, aj keď veľmi intenzívna. Začínali sme veľmi skoro, končili veľmi neskoro večer a veľa vecí sa môžete dozvedieť z našej správy a ak by som to tak mohol zhrnúť, e, to, čo ma veľmi zaujalo, bolo to, že tieto otázky, otázky rodovej rovnosti, sú veľmi živé, veľmi prítomné všade, e, či v Izraeli alebo v Palestíne. E, to, že e, musíme napredovať v ženských právach, možno, že je to na inej úrovni alebo in, na inom stupni, iným spôsobom, ale, ale samozrejme okupácia Palestíny má negatívny vplyv na rovnosť eh, palestínskych žien. Eh, o tomto sme hovorili so stopcom Izraela, aj pokiaľ ide o situáciu v Ramala na západnom brehu Jordánu. Odozdávam teraz slovo pani Knud Nielsen, ktorá bola tiež v delegácii. Ďakujem pekne. Ja by som rada povedala, že pokiaľ ide o ženy na e, palestinských územiach, mali sme taký paradoxný pocit, pretože na jednej strane palestinské ženy, ako aj mnohé ďalšie ženy na svete, no už žijú teda v patriarchálnej spoločnosti, sú vystavené tlakom tejto spoločnosti ale uh, oni sú vlastne vystavené dvojitému tlaku, pretože tie žijú v oblasti uh, pod e, izraelskou okupáciou, takže je to vlastne také dvojnásobné bremeno v pásme Gazy. Tá situácia je iná, pretože Gáze pretrváva patriarchálna spoločnosť a zároveň aj blokáda, ktorá je E, má veľký vplyv na humanitárnu pomoc. Veľmi negatívne vieme, že 50 30 populácie e, v Gáze predstavujú e, maloletí a ženy sú vlastne hlavné obhajkyne práv detí a sú tu veľké ťažkosti spojené s blokádou, nedostatok jedla a tak ďalej. No a situácia žien v Gaze je naozaj veľmi hrozná. Vedeli sme už o tomto, nič vlastne nové sme tam nevideli, ale e, tá situácia je ťažká aj kvôli kenela, ka, kolonizácii, kvôli e, os, e, palestin, izraelským osídlom. Stretli sme sa s mnohými ženami, ktoré dosiahli aj vysokoškolské vzdelávanie. Ďalšia paradoxná situácia je, že e, je tam vysoká nezamestnanosť. E, muži aj ženy musia čeliť vysokej nezamestnanosti e, na týchto palestinských územiach. A potom aj samozrejme situácia väzňov. Vedeli sme aj včera, že došlo k druhej vlne prepúšťania Videli sme stovky palestinských väzňov, ktorí boli prepustení a e, ženské organizácie jasne hovoria o situácii, ktorú, ku ktorej to viedlo. Ja som počula, že palestinské ženy je pre nich teda ťažké navštíviť e, väzňov, ak chcú napríklad navštíviť svojho syna alebo, alebo muža, Eh, vo väzení, pretože mnoho teda mužov bolo uväznených, tak naozaj veľmi ťažké je to pre nich, je veľmi dlhá čakacia doba, musia prechádzať eh, veľkým ponížením a to je naozaj taký každodenný život, každodenná realita pre mnohé ženy. Na izraelskej strane tam sme sa stretli so ženami, ktoré nám vniesli istú nádej, pretože sa, sme sa stretli so ženami, ktoré, pre, ktoré zastupujú ktoré zastupujú e, organizácie a tie sa snažia zdôrazniť tie Um, ponižovanie alebo krutosť a tak ďalej, to zaobchádzanie, uh, ktorému sa dostáva palestínskym ženám zo strany Izraela pri prechode hranicou. Sú to vlastne ženy, ktoré bojujú proti okupácii. A to je veľmi zaujímavé vidieť takýto fenomén v izraelskej spoločnosti. Sú muži aj ženy v Izraeli, ktorí vykonávajú e, vojenskú službu, ako teda viete. A Avšak čoraz viac sa pridáva k organizácii bojovníci za mier a boju proti okupácii. Takže z izraelskej strany je tento záblesk náboja, e, z nádeje a myslím si, že aj zo strany žien je naozaj veľmi veľa zaujímavých vecí, ku ktorým dochádza. E, myslím si, že teda je to aj v práve, ale bolo by zaujímavé to spomenúť, pretože veľa sme počuli o situácii, pokiaľ ide o svadby, o manželstva, e, napríklad e, civilné partnerstvo, ktoré má veľký vplyv samozrejme aj na rozvod a tak ďalej, pretože rozvod tam nie je akceptovaný mnohokrát. Ženy majú s týmto problém, snažia sa dosť respektíve rozviesť v zahraničí a to spôsobuje mnohokrát komplikácie. Ďakujem veľmi pekne, pani Sinclair. Ďakujem, pán predseda e, moja kolegyňa pani Nielsen eh, veľmi pekne popísala, ako to tam vyzerá. Tu je tiež správa, ak eh, by ste si to chceli prečítať. Ja neviem, ja som teda nebola v Izraeli ani ako turistka, bolo to pre mňa poprvýkrát, čo som bola v Gáze aj v Ramale. Um, tá návšteva, myslím si, že bola, mala trochu taký nahustený program. E, ja viem, že izraelská strana pozvala a Európska únia vlastne odmietla štyri návštevy, čo to bolo sklamením. A keď sme sa stretli uh, predstaviteľkou vysokej uh, Um, vysokou predstaviteľkou EÚ. Spomínalo sa, o, sa 300 miliónov eur pre gázu, ale neviem, či sa zabezpečilo, že aby tie peniaze nešli Hamasu, či už priamo alebo nepriamo. Myslím si, že by to mali byť vyššie záruky. Um, zaujímavý Zaujímavé bolo, že sme zahrnuli do delegácie členku, ktorá nám povedala, že vlastne vedela všetko už, čo sa tam deje, nič nové sme sa nedozvedeli. Tak neviem, či na to potrebujeme vydávať vlastne peniaze našich daňových e, platičov. E, myslím si, že treba e, dosiahnuť väčšiu spoluprácu a koordináciu, pokiaľ ide o vzdelávanie, o Myslím si, že by bolo zaujímavé stráviť nejaký čas aj s ľudskoprávnymi organizáciami, porozprávať sa s nimi o tej situácii. Myslím si, že ďalšia vec, ktorá by mala byť dôležitá pre Európsku úniu, je to, že keď sa teda hovorí o, o porušovaní ľudských práv, tak e, v prvom rade ich musíme dodržiavať my. A porušovanie práv LGBT je naozaj dehonestujúce. Dokonca aj Catherine Ashton na plenárnom zasadnutí minulý týždeň e, odmietla odpovedať na túto e, otázku. Mnohokrát e, príslušníci kom tejto komunity sú vystavení násiliu, ponižovaniu, znásilňovaniu a tak ďalej. A to je zaražajúce aj škandalózne. A keď som sa pýtala na to piatich ministrov, tak e, sa pozerajú na mňa pohrdavo, respektíve aj niektorí kolegovia e, to vnímajú negatívne, e, respektíve sa hambia, keď hovorím o tejto téme a je naozaj škandalózne a nepriateľné hambiť sa za túto tému. Ďakujem. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť? Len jeden bod. Pani Sinclair dobre povedala, že sa neodvážujeme eh, rozprávať o niektorých témach. Ja neviem, že či ste mali možnosť vidieť film, ktorý vyšiel vlastne v Európe čo nedávno. Nazýva sa The Pick of Gaza Je to zaujímavý film. Ja som bola v Gáze niekoľkokrát a musím povedať, že všetko, čo, čo sa tam ukazuje, aj keď je to teda z humornej stránky podané, ale je to pravda. Ja som eh, si ho išla pozrieť a som si pomyslela, že čo mi nové teda dá, ale naozaj tie eh, veci sú tam znázornené veľmi pravdivo. Chcela by som vám povedať, že eh, aj v jednom momente je tam scéna, keď sa hovorí o produkte, teda o Viagre. A chcela by som povedať, že hovorila som so ženami v Gáze a Viagra je, mm, dá sa povedať, e, voľne dostupná v Gáze prostredníctvom tých tajných tunelov. Mnoho mužov je znúdených, sú nezamestnaní. E, takže si hľadajú zábavku e, kdekoľvek môžu. A musím povedať, že o tomto sa tiež veľmi nehovorí. Toto je realita. E, realita pre ženy, ktoré sú uzatvorené v tomto gete, ktorým je Gáza v súčasnosti. Ďakujem. Myslím si, že môžeme uzavrieť tento bod a prejsť k bodu 9. Delegácia výboru dúfam, do Kodane, respektíve v Kodani táto delegácia bola ešte menšia, len dvaja ľudia z tohto výboru, ja som bol jedným z nich a pán Tarabela bol druhý, tou druhou osobou, čiže dvaja muži. A bolo to zaujímavé, keď sme sa stretli e, s mužom pre rodovú rovnosť, vlastne bol to teda tiež muž a bolo to zaujímavé, že traja ministri vlastne hovorili o týchto rodových otázkach. Ten istý deň sme sa stretli aj s dánskym ministrom e, pre zamestnanosť. A v ten istý deň sme sa stretli aj s novým výborom pre rodovú rovnosť. Je to nový výbor, zasadalo zatiaľ iba dvakrát. Vláda je pri moci ešte iba krátko, všetci ministri, všetci členovia výboru sú relatívne noví o svojich funkciách. Taktiež sme sa stretli s zastupcami Kodane a aj so zastupcami občianskej spoločnosti Stretli sme sa s rôznymi organizáciami, lobbystami a tak ďalej. Podnikli sme túto cestu, aby sme sa dozvedeli, aká je situácia vo veci rovnosti a práv žien v Dánsku, ale samozrejme zaujímalo nás aj blížite sa dánske predsedníctvo, ktoré začne od 1. januára. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že dánska vláda je veľmi aktívna, tieto témy ju veľmi zaujímajú. Mali sme stretnutie, na ktorom boli zastupcovia vlády, aj keď sa explicitne neviadili na túto tému, veľmi ich zaujímalo čo chystáme a aké budú body spolupráce s dánskym eh, predsedníctvom v týchto témach. Toľko teda len veľmi stručne. Ja som eh, bol, ako som už povedal, jediný účastník tejto delegácie. Chce sa prosím niekto vyjadriť k tejto téme? V každom prípade informácie sú k dispozícii v správe, môžete si ju prečítať. Môžeme teda uzavrieť aj tento bod a prejsť k ďalšiemu bodu. on the economic downturn, the financial crisis. Och det var ju så att eh, eh, 2010 eh, så... Ide o E, e, štúdia o rodových aspektoch hospodárskeho poklesu a finančnej krízy. Komisia v roku 2010 schválila správu ohľadom e, rodových aspektov týkajúcich sa hospodárskeho poklesu a finančnej krízy. My sme si povedali, že skutočne je to téma, ktorá si zasluhuje hĺbšiu analýzu. A máme pani e, Liberaky, ktorá nám uvedie túto správu. Ďakujem za slovo. Ja budem veľmi stručná, pretože vás nechcem unudiť. Ja jednoducho preskočím priesvitky e, s nádejou, že budeme mať priestor na diskusiu. E, Prvú vec, ktorú vám chcem pripomenúť, že správa bola predložená v júli 2011. To znamená, že v tej chvíli sa zdalo, že prvá fáza kríz, úverovej krízy je za nami a že nastúpila fáza pomalej obnovy, ale už vtedy boli náznaky ďalšieho diania a to bola druhá výraznejšia fáza krízy a síce kríza štátnych dlhov. Správa hovorí o vývoji tejto krízy v prvej časti. Veľmi rýchlo prebehnem e, témy krízy, taktiež rodovej nerovnosti, taktiež e, v druhej časti sa bude venovať trendom prvom štvrtom roku 2011 a v tretej časti sa budeme venovať politickým rizikám a ponaučeniam do budúcnosti. Čo teda vieme o krízach a hospodárskych úpadkoch? Zdá sa, že všetci sa zhodnú v tom, že táto kríza je odlišná od predchádzajúcich kríz nielen v jej rozsahu, ale aj v jej dĺžke a aj v jej dopade najmä čo sa týka dopadu na rodové aspekty. Začala v roku 2008 ako úverová kríza, šírila sa zo sektora finančných služieb a do roka 2010 sa prejavila ako kríza verejných financií a štátneho dlhu v Európe. Pre túto krízu sú tri príznačné vlastnosti. Poprvé, ktoré ju odlišujú od predchádzajúcich. Poprvé, jednak preto, že ženy sú viac zapojené do pracovného života a majú viac čo stratiť, ale aj po druhé, ženy už e, zaznamenali negatívne vplyvy, vplyvy krízy formou napríklad nezamestnanosti, ale to, čo bolo predmetom ďalšej fázy, teda kríza verejných financií, znamenalo, že ženy utrpeli ešte väčšie škody ako dôsledku úverovej krízy. A tretím dôvodom, prečo táto kríza je odlišná od predchádzajúcej krízy, je, že z hľadiska politických zmien rodové aspekty boli viac zapojené do politických rámcov a v tomto zmysle ženy mali o mnoho viac čo stratiť v dôsledku politických zmien, ako napríklad škrty vo výdavkoch e, a rušenie rôznych form infraštruktúry, ktoré zjednodušujú zamestnanosť žien. Celá táto správa je zameraná predovšetkým na to, že ženy predstavujú významný a doposiaľ nevyužitý e, zdroj dlhodobej prosperity a taktiež riešenie tejto krízy. Teda ekonomické analýzy na základe predchádzajúcich tvrdení hovoria o troch možných e, výsledkoch e, tejto krízy pre ženy. Poprvé, všetko zlo je na niečo dobré a to dobré na tejto kríze spočíva v tom, že E, sektory, v ktorých pracujú ženy, sú viac menej chránené, nie sú až tak e, vystavené rizikám, ktoré súvisia s krízou. A preto čelia menšiemu množstvu problémov e, ďalej po druhé. Tzv. LIFO efekt, to znamená posledný, ktorý vstúpil a prvý, ktorý vystupuje sú to spravidla práve ženy, ktoré sú tými zamestnancami, ktorí prichádzajú o prácu kvôli e, rôznym novým prvkom. E, ženy vstúpili na pracovný trh e, neskôr a zastávajú pozície, ktoré nie sú až tak vystavené technologickej zastaranosti alebo v dôsledku technologických zmien a preto nebudú až tak postihnuté krízou. Čo sa týka účasti na práci, táto kríza môže mať dva možné výsledky. Jednak ekonómovia hovoria o efekte sklamaného pracovníka, to znamená ženy, ktorí prišli o prácu, e, strácajú možnosť zamestnať sa ďalej. A taktiež je tu efekt mm, pridaného pracovníka, to znamená, ženy musia, sú nútené hľadať si prácu, pretože, e, dajme tomu, ostatní členovia rodiny prišli o prácu. Tieto dva trendy sú príznačné pre rôzne skupiny obyvateľstva v rôznych krajinách. A vidíme, e, že sa ukazujú v celej Európskej únii. Všetky štúdie dokazujú, že predchádzajúce krízy boli menej negatívne k ženám, pretože došlo k segregácii pracovných miest, ale taktiež došlo k výraznému zhoršeniu dopadov krízy. A to nás naďalej pretrváva. To znamená, recesia, ku ktoré došlo pred 20 rokmi, bola menej škodlivá ako pred 10 rokmi alebo 5 rokmi. Teda čas hrá proti ženám Vychádza sa z toho, že tento hospodársky úpadok eh, bude mať trvalejší vplyv na nezamestnanosť a to dokazujú už aj údaje, najmä po predlžení tejto správy. Pozrime sa teraz eh, na obdobie pred krízou, z čoho sme vychádzali. Eh, viac žien bolo zamestnaných v Európskej únii, ale táto miera zamestnanosti v členských štátoch bola dosť e, rôzna. Napríklad matky e, malých detí boli zamestnané e, v menšej miere a taktiež matky samoživiteľky. Pre tie bolo príznačné, že pracovali viac ako iné matky. Rozdiel medzi mužmi a ženami spočíval v tom, že ženy pracujú spravidla menej ako muži, taktiež menej zarábajú a zrejme v dôsledku týchto dvoch faktorov sú chudobnejšie ako muži. A to platí pre všetky krajiny. Pozrime sa najskôr na trendy výsledkov. Tieto čísla naznačujú, že hospodársky úpadok bol na najlepšej úrovni v roku 2008 a tento rok došlo k istej obnove, ale došlo k rôznorodým vývojom v členských štátoch. Niektoré krajiny e, sa posunuli vyššie v hospodárskej obnove ako iné. A druhá fáza krízy bola výraznejšia v krajinách, kde boli problémy s verejnými financiami, ako napríklad Grécko, Taliansko, ale v následných mesiacoch e, sa to potom prejavilo aj v iných krajinách. Čo sa týka e, celkového trendu, ekonomického výkonu e, zamestnanosť sa vlastne uberala rovnakým smerom. Zamestnanosť sa nezvyšovala, e, bola to hospodárska obnova bez vytvárania pracovných miest a to pretrvávalo viacero mesiacov, e, pričom následné mesiace veľmi um, spochybnili dopad ďalšieho vývoja tak ako vo väčšine hospodárskych úpadkov, rozdiel v mzdách medzi mužmi a ženami sa zmenšoval. Čo sa týka účasti na zamestnanosti, že nám sa podarilo nie len zachovať svoju mieru účasti, ale taktiež zvýšiť ju. To sa však samozrejme kompenzovalo nákladmi na nezamestnanosť, zatiaľ čo muži Ehm, trpeli skôr tým efektom sklamaného pracovníka, to znamená, ich zamestnanosť klesala u žien o 1%, u mužov o 0,5%. Čo sa týka nezamestnanosti, no to by som rada zdôraznila, aj keď straty pracovných miest sa sústreďujú skôr na odvetvia, ktoré sú typické pre mužov, Máme porovnateľné čísla stratených eh, pracovných miest aj u žien. Ale keďže nezamestnanosť mužov bola o mnoho nižšia v úvode krízy, ich eh, miera zvýšenia nezamestnanosti bola veľmi významne vysoká. A práve preto to bolo o toľko viditeľnejší z hľadiska pokrytia v tlači, ale aj zo strany politikov. Pravdou je, že došlo k porovnateľnému úbytku pracovných miest u oboch pohlaví, ale tá nízka úroveň nezamestnanosti u mužov znamenala veľmi výrazný nárast tejto nezamestnanosti v neskorších fázach. Teraz by som rada preskočila niektoré podrobnosti. V úvode krízy sektory, ktorým dominujú muži, boli najviac postihnuté a to platí pre väčšinu krajín. Druhá fáza krízy však znamenala, teda ide konkrétne o krízu verejných financií, tu zrejme viac pocitia ženy, pretože ženy sú pomerne výraznejšie zastúpené v štátnom sektore a v rôznych sociálnych službách. A taktiež ženy sú hlavnými užívateľkami týchto sociálnych služieb a taktiež preto, že ženy sú e, z pravidla prijímateľkami sociálnych transferov, teda sú tri dôvody, prečo táto druhá fáza krízy zasiahne viac ženy, aj keď údaje do začiatku roka 2011 to nenaznačujú, pretože k tomuto vývoju došlo až neskôr a ešte stále sme iba v priebehu tejto fázy. Teda do istej miery by sa dali očakávať dosť výrazné vplyvy na ženy aj neskôr. Teraz, e, čo sa týka mladých, e, e, tí sú zrejme zraniteľnejší ako ľudia v strednom veku. Ďalej je veková skupina nad 50. Tí pracujú dlhšie, to znamená, ich miera účasti sa nezhoršila nejako výrazne, práve naopak skôr sa zvýšila. Nesmieme však zabúdať na to, že pracovný trh nie je rovnocený pre všetkým a rôzne skupiny majú rôznu mieru prístupu k rôznym ochranným opatreniam, privilégiám. Väčšina pracovníkov vo verejnom sektore, v štátnej správe sú skôr ženy vo väčšine krajín, ale ženy sú menej zastúpené aj skupinách, ktoré pracujú zamestnania, kde nie je veľká miera ochrany. Čo sa týka trendov v politike, zdá sa, že politické prostredie vykonáva rôzne formy neviditeľných tlakov k tomuto pokroku rodovej rovnosti. Poprvé je to preto, že obavy súvisiace s verejnými financiami majú výraznejší vplyv na ženy, bez toho, aby to bolo nejako naplánované. Isté, e, že platí to iba, ak sa nepríjmú nejaké e, mimoriadne rozpočtové opatrenia a ak sa presne neurčí, kto presne bude čo platiť e, a koho čo do akej miery postihne. A produktivita, respektíve meranie produktivity, nezohľadňuje, že tu ide o ukazovateľ, čo sa týka produktivity jednotlivca, ide tu aj o produktivitu jednotlivých sektorov. E, pracovné miesta, ktoré nie sú nejako vysoko platené a nie sú ani vysoko produktívne, sú v týchto ukazovateľoch zahrnuté do vyššej miery. A pracovné miesta, ktoré sú dobre platené, a respektíve majú veľkú mieru ochrany, e, sa vôbec nezohľadňujú v súvislosti s ženami. A zrejme hlavným problémom tejto politickej oblasti, keď sa pozeráme na závery, štatistické závery tejto správy, je skonštatovať, že všetko je v poriadku, tváriť sa, že aj keď kríza nie je príjemným obdobím, všetci trpia, predsa len sa zdá, že doposiaľ ženy nie sú jednoznačne negatívne posunuté toto krízou. Je to problém z dvoch dôvodov. Poprvé, pretože to nie je pravda. Nie je to pravda, pretože nezamestnanosť žien nie je tak viditeľná ako nezamestnanosť mužov, pretože pracujú v neformálnych sektoroch a pretože pracujú v malých rodinných podnikoch, pretože pracujú na čiastočný úvezok alebo kratšie ako muži a pretože nie sú tak zreteľne zastúpené na pracovnom trhu a taktiež nemajú eh, často nárok na dávky nezamestnanosti. To znamená, že sa nepočí, nezapočítavajú do transferov verejných financií v tejto súvislosti. Ďalším dôvodom, prečo toto tvrdenie neplatí, je, že takáto prílišná spokojnosť vysiela nesprávny signál z politického hľadiska. A ak akceptujeme skutočnosť, že na to, aby sme sa dostali z tejto krízy, na to, aby sme vytvorili blahobyt do budúcna, aby spoločnosť prosperovala aj pre mužov, aj pre ženy, musíme využiť, a to v plnej miere, potenciál, pracovný potenciál žien, ktorý je doposiaľ nevyužitý. Ak umožníme prehliadanie tohto rodového aspektu, tým sa tie všeobecné ciele, ako napríklad 95 populácie, ktorá musí byť na pracovnom trhu, e, teda ekonomicky aktívna, ale bez toho, aby sa stanovili konkrétne rodové ciele, povedie to k situáciám, v ktorých muži budú mať viac ako jedno zamestnanie a ženy budú mať menej ako jedno zamestnanie, teda žiadne. Celkovo môžeme mať napríklad e, situáciu, v ktorej bude príjem teda 1,5 príjmu, dajme tomu, ale e, skutočná hodnota tohto príjmu bude e, nízka, čo sa týka prínosu žien. Taktiež e, je to rizikové, pretože sa nám vracajú tie rôzne stereotypy, ktoré poznáme. Napríklad to, že skutoční pracovníci sú len skutoční muži a že keď je práce málo, keď pracovných miest je málo, mali by si ich ponechať muži a ženy by sa mali venovať svojim tradičným úlohám a mali by pracovať neviditeľne vo svojich e, domácnostiach. Aj keď to možno znie eh, takmer až ako výsmech. V skutočnosti naozaj výskumy, ktoré sú k dispozícii, naznačujú, že sa čoraz viac šíria takéto prístupy v Európskej únii a aj v celom západnom bohatom svete. teda je naozaj nebezpečné nezdôrazňovať nevyhnutnosť zachovať a zvýšiť rodové ciele aj v oblasti zamestnanosti, aj v oblasti ekonomickej nezávislosti, pretože inak sa ocitneme v situácii, ktorá nám bude pripomínať eh, obdobia z minulosti. A celkom iste ak sa vrátime späť, naše možnosti e, dostanúť prosperitu a dostať sa z krízy sa znížia. Takže všeobecné závery sú také, že kríza prišla v dvoch fázach a medzi nimi bolo také mierne obdobie obnovy prvá fáza krízy bola jednoznačne jasná, ktorá pripomínala do veľkej miery predchádzajúce dopady na rodové aspekty, ale druhá časť krízy, ktorá je teraz e, plnoprávnou krízou verejných financií, prináša veľkú e, mieru neistoty a taktiež je doistotu a síce, že rozpočtové škrty budú mať e, o mnoho negatívnejší vplyv na ženy taktiež e, samozrejme na celú spoločnosť. A že domácnosti túto negatívnu zmenu pocítia. Všetky tieto štatistické údaje na prvého roka 2011 naznačujú, že tu budú podobné dopady ako v predchádzajúcich období hospodárskeho úpadku. V druhej časti krízy sa zdá, že situácia tá celá spoločnosť je horšia, ale najmä pre ženy vyzerá situácia horšie. Nesmieme totiž zabúdať, že rodová rovnosť e, nie je len jedným z mnohých cieľov, nie je to len niečo, čomu sa venujeme, keď máme čas a peniaze na zvyš. Spravodlivejšie rozdelenie práce a peniazy by prospelo najmä tým spoločnostiam, ktoré sú vystavené riziku zaostávania, ktoré majú problém s konkurenceschopnosťou a ktoré sú prvými podozrivými pri opúšťaní cieľov rodovej rovnosti. Chcela by som zvorazniť v tejto chvíli štyri hlavné rizika, ktorým sa teraz vystavujeme, čo sa týka celkovej stratégie Európskej únie. Poprvé, keďže nezamestnanosť žien a ich podmienky na pracovnom trhu eh, nie sú tak viditeľné, existuje riziko podceňovania negatívnych vplyvov krízy na ženy a negatívnych vplyvov aktuálneho diania a taktiež, že sa nepríjmu správne rozhodnutia. Sú to tvrdenia, ktoré hovoria, že teraz e, nastala chvíľa chrániť pozíciu mužov ako hlavných živiteľov. Ďalej je druhé riziko, je, že rodová rovnosť e, sa môže nesprávne pokladať za politiku spravodlivého prístupu Myslím si, že toto eh, by bola katastrofa. A úplne by to zničilo možnosti krízy dostať sa z tejto krízy. Ďalej, krajiny, ktoré sú vystavené väčšiemu riziku zanedbávania rodovej rovnosti, sú práve tie, kde by takéto um, úsilie prinieslo e, o mnoho matateľnejšie výsledky ako v iných krajinách. A štvrté riziko spočíva v nedostatku povedomia o rodových aspektoch, najmä v, vo fáze decentrovaných e, rozhodnutí v Európe, kde mnoho rozhodnutí spadá do subsidiarity. A keď e, príde samotné varovanie o konkrétnych e, číslach, môže už byť príliš neskoro prijať nejaké konkrétne kroky a nechceme čakať, kým bude príliš neskoro. Takže na záver môžem povedať toľko, že kríza môže spôsobiť e, a vyvolať e, aj výrazný pokrok, ale taktiež môže byť zámienkou popierania týchto problémov. Uvidíme, ktorý tento vývoj sa prejaví výraznejšie. Je to na politikoch, aby o tom rozhodli. Preto nesmú sa spať na Vavrínoch. Isté, že nesmieme zanedbať dlhodobý porkok iba preto, aby sme sa venovali týmto krátkodobým cieľom. Eh, Chcem sa vám poďakovať za vašu prezentáciu a za príspevok, ktorý ste týmto urobili do našej diskusie. Úvodom chcem konštatovať, že je e, Veľmi vítaná vaša správa. Vítané sú štatistické údaje, ktoré e, sa vyjadrujú k otázke rovnoprávnosti. Je zaujímavé mať čísla, ktoré prezentujú dopad krízy na ženy ak nemáte štatistiky členené eh, rodovo, tak eh, ťažko sa argumentuje. Eh, mám dve otázky, vlastne jednu pripomienku a jednu otázku. Hovorili sme o tom, že sa bude pracovať menej. Máte zrejme e, e, na mysli platenú prácu, že ženy pracujú menej, ak hovoríme o platen, praten, platenej práci. No a, ale pravda je taká, že ženy pracujú viac, ak to vyjadrujeme v hodinách ako muži, ale menej z hľadiska práce, ktorá je platená. Ak by ste sa mali vyjadriť k vyhliadkam rastu, tak je problematické e, e, zvýšiť podiel žien na trhu práce. Súvisí to so sociálnym aspektom, to znamená, ženy musia byť nezávislejšie. A ďalej, ženy, ktoré sú na trhu, niečo teda produkujú. No predpokladám, že ste mali na mysli menej platenej práce. Sú tu sociálne ekonomické dôvody opodstatňujúce zvýšenie podielu žien na trhu. No a takisto v súvislosti s produktivitou e, práce ženy často pôsobia v tých sektoroch, kde veľmi ťažko sa zvyšuje produktivita, pretože svojou povahou tá práca je taká je to akoby snaha porovnávať prácu v škôlke s e, výrobou e, v automobilovom závode. a chcete zvýšiť produktivitu práce e, pri výrobe aut, tak príjmete určité opatrenia, výsledkom ktorých je väčší počet vyrobených aut. Ale v škôlke, ako chcete zvýšiť produktivitu? to znamená zvýšenie produktivity je, že rýchlejšie ukludníte roznevané dieťa alebo vymeníte viac plienok za hodinu. To znamená, veľmi ťažko sa dosahujú dosahuje zvýšenie produktivity. Ak sa zamyslíte nad piatou symfóniou Beethovena, tak produkty, zvýšenie produktivity by znamenalo zahrať ju e, dvakrát rýchlejšie. Dá sa to zahrať dvakrát rýchlejšie, ale zrejme stráca svoje čaro. Ďakujem pekne za túto štúdiu. Je to rozhodne veľmi zaujímavá prezentácia. Je dôležité mať dokument, ktorý obsahuje čísla o, o hodnotiace krízu. Jedna vec je skutočne škandalózna že vra, a to je argument, že v časoch krízy by e, mali byť prioritne uspokojovaní muži pri e, e, pridelovaní pracovných miest. V mojej domovine v marci 60 oslovených mužov malo pocit, že v časoch krízy majú prioritne muži nárok na pracovné miesto. Čiže aj vy ste na to poukázali. Plne s vami súhlasím, je to šokujúce zistenie, šokujúce, šokujúci spôsob myslenia, ktorým, proti ktorému musíme bojovať. Ale ako proti tomu bojovať? Veď to je ako si zakorenené e, v, v podstate e, ľudského myslenia. Po druhé, všetci v Európe, v našich e, e, domovských štátoch, v rodinách sme veľa investovali do rovnakého, do rovnakej výchovy vzdelávania dievčat a chlapcov. Ako rastú tieto deti, e, tak aj sa vyvíjajú ako študenti sú veľmi konkurencieschopní e, e, na poli vzdelávania, ale zrazu, keď opúšťajú školy a nastupujú do praxe, tá rovnosť sa stráca. Nehovorím o rovnosti príležitostí v súvislosti s ponúkanou prácou. E, týmto nekončí. Prejavuje sa to aj v rozdielnej pláci za rovnakú prácu a v časoch krízy e, e, tie štáty, ktoré chcú oživiť ekonomiku, musia využiť všetkých obyvateľov a vtiahnuť ich do pracovného procesu. To znamená aj ženy. Celý život som bojovala za rovnakú výchovu a vzdelávanie pre deti, to znamená chlapcov aj dievčatá všetky odbory, všetky eh, štúdijné smery, eh, odborné vzdelávanie má byť rovnakou mierou otvorené dievčatám aj chlapcom. To sa nám vo veľkej miere podarilo, ale v praxi sa to stráca. A tá kríza to ešte viac prehlbila. A musíme proti tému, tomu bojovať. Po tretie, v štúdii e, ste poukázali na to, že tá nezamestnanosť mužov je e, viac viditeľná. Ženy a muži e, sú na nerovnakom postavení pred krízou a toto nerovnaké postavenie pretrváva aj počas krízy. Myslím si, že táto štúdia poukazuje na veľmi dôležitý trend, E, a to, že a, a treba bojovať proti tomuto trendu e, príjmaním primeraných politík a stratégií. Ďakujem pani Gurmaj. E, ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, Antigona, za vašu vynikajúcu prácu. A, ako som už bola povedala, táto táto kríza vená eh, eh, mužmi do, dominujúcimi v, tým, v tých kľúčových sektoroch ekonomiky, v neposlednom rade aj vo finančnom sektore. Keby Lehman Brothers sa volalo Lehman Sisters, tak eh, nikdy by nedošlo, by nebolo došlo k tejto krízi, kríze. Ten prvý cyklus, v tomto prvom cykle krízy, ten dopad bol najväčší na mužov, pretože tie kľúčové sektory, ktoré som mala na mysli, e, sú sektory, kde dominujú muži. No a e, potom ten druhý cyklus, e, tam akoby sa ženy strácali z hľadáčika práve kvôli tomu, že oni zväčša pracovali na polovičný úväzok alebo v iných formách zamestnanosti nie klasických. Potrebujeme štatistické údaje, ktoré sú rodovo delené. Ak by som mala poukázať na jednu slabú stránku stratégie pre Európu v roku 2020, e, Súvisí, e, tak by to súviselo s tými 75% Lisabonská stratégia hovorila o 50-50, potom to bolo 60, potom 70 Jednoducho potrebujeme mať dobré štatistické e, údaje, podklady, aby sme mohli vyhodnocovať podiel žien a mužov e, na trhu. E, treba podporovať väčšiu mieru rodovej rovnosti. O čo vyššia miera rodovej rovnosti, o to menšia miera krízy. O čo väčšia rodová rovnosť, o to menšie problémy s rozpočtami a, skutočne odpoveďou je väčšia demokracia. A ak hovoríme o kríze, tak tam je správna odpoveď e, e, ako riešenie krízy, väčšia miera rodovej rovnosti. Treba ako si e, zmeniť to mentálne nastavenie mužov. Oni veci vnímajú tak, že celkom prirodzene oni sú číslom jedna na trhu práce, ale trh práce sa zmenil. Od robotní, je to menší podiel robotníckých profesí v prospech väčšieho podielu eh, intelektuálnych, eh, duševne pracujúcich ľudí. No a 60%, 60% absolventov vysokých škôl sú ženy. Eh, a ja ako matka dvoch synov, tak mám trošku obavy, ako to bude s nimi vyzerať, keď, keď budú dospelí, ako sa nájdú partnery a vôbec, a ako, sa, ako bude vyzerať tento uh, trh práce e, e, vzhľadom na existujúci prekrútený e, podiel. No, myslím si, že toto je dôležité zadanie pre komisiu, aby prestala len s hovorením o rodovej rovnosti, aby, ale, aby konečne pristúpila k činom v tejto oblasti. Prečo vôbec o tom hovorím? Nuž, tá kríza zvyšuje mieru zúfalstva žien. Spôsobuje to, že ženy sa viac a viac odkláňajú od politiky, od diania, zakrývajú si oči a to nie je e, dobrý trend. Ja si myslím, že tento dokument je veľmi hodnotný, vzácný, určite si ho so zo sebou zoberieme. Myslím si, že je to veľmi e, pozitívny E, príklad toho, čo sa dá urobiť. A treba vnímať krízu ako príležitosť. A tento dokument je, e, je náznakom odpovede na krízu, pretože tou odpovedou je dajte väčší priestor ženám. Ďakujem. Pani Estrela, ďakujem. Ja by som sa chcela pridať tým, ktorí e, sa podia- poďakovali pani e, Liberaky za jej vynikajúcu a veľmi dobre nataš- na- načasovanú štúdiu. Táto štúdia poukazuje na to, e, akú, aká, aká úloha žien absentuje z hľadiska podielania sa na kríze. Oni nespôsobili krízu, ale, sú, ale oni sú obeťou tej krízy. Veľmi zaujímavé je napríklad nasledovné zistenie. V USA boli to práve ženy, ktoré e, boli prizvané k tomu, aby veci riešili. Riešili to, čo pokazili muži. Krízu, ktorú spôsobili muži. My si všetci uvedomujeme, že dopad krízy, obzvlášť to, to, tej druhej fázy krízy, je e, výraznejší na ženy než mužov. Samozrejme na mysli negatívny dopad. V tej prvej fáze sektor nehnuteľnosti viac menej zamestnával mužov to znamená, v tej prvej fáze e, tá ženská nezamestnanosť nebola taká vysoká. Teraz sme už v druhej fáze krízy. Tie problémy krízy vyvolali e, hospodársky úpadok, utlmili ekonomiku a to malo aj negatívny dopad, výraznejší negatívny dopad na ženy ako ste, e, ako ste sna, sami povedali, že ženy sú prvé, ktoré sa stávajú nezamestnanými a poslednými, ktoré by vstupovali na trh práce alebo sa zamestnali. To je pravda. Ako povedali predrečníčky, e, na tom trhu práce sa prejavujú e, rodové stereotypy. Uvediem jeden markantný príklad. Ja som e, Twitterom avizovala tú diskusiu, ktorú máme. Opýtala som sa, aký je rodový rozmer v tejto kríze a na, v rámci Twitteru mi odpovedali e, alebo zareagovali e, mi ľudia s otáznikom. Kríza má varí rodový rozmer, čiže vidíme, že e, treba veľa zmeniť v hlavách ľudí, e, v ich e, vnímaní. Projekty, projekty financované mikroúvermi priniesli veľmi dobré výsledky viac ako 90 dobre štrukturovaných projektov sú práve projekty, e, e, ktoré e, riešia ženy. Sú to ženy v domácnostiach s deťmi. Ja som dnes počula správu, ba priam šokujúcu, správa súvisiaca s krízou, s úspornými opatreniami, s hospodárským úpadkom. Dnes grecké deti vraj odpadávajú v školách a odpadávajú v škole v laviciach kvôli tomu, že dva dní už nejedli. A to je Európa 21. storočia, Európa blahobytu. Takže skutočne treba sa zamýšľať nad takýmito dôsledkami krízy, dôsledkami s nepriaznivými účinkami priamo na deti. Ďakujem pekne. Pani Estrela pani Liberaky a prosím, aby ste zosumarizovali. Úvodom by som sa chcela úprimne poďakovať za vaše vyjadrenia, aj za vaše láskavé slova ohľadom mojej správy som hlboko presvedčená o tom, že štatistické údaje musia byť rodovo členené, bez toho sa nedá e, e, rozumne rozoberať túto tému. E, je hambou, že doposiaľ takto to nebolo členené. Ale rovno skočím na inú tému. Stereotypy sú e, také e, neoblomné, e, pretrvávajúce. Je to až prekvapivé. Stereotypy sú ako si zakorenené hlboko v našich hlavách a aby sa posunuli v tom rebríčku, v hierarchii, E, treba vynaložiť obrovské úsilie. Musím povedať, že e, objavujú sa veľmi sľubné e, signály v ohľadom vnímania rodového rozmeru. Na druhej strane však si treba uvedomiť, že tie hierarchie vnímanie a priority e, vlád, kolektívov, spoločnosti sú zaťažené sú zaťažené e, historicky e, a vlastne tým, tým argumentom, veď to tak bolo vždy v zmysle, kto má čo a ako robiť. To znamená mužské šovinistické hodnoty pretrvávajú a aj keď sa ich snažíme e, vyraziť cez dvere, e, tak prilezú naspäť cez okno e, komín. Áno, keď som hovorila o menšom objemu práce, tak mala som na mysli prácu žien, platenú prácu žien, aj keď e, počet hodín, ktoré odpracujú, sú e, e, dlhšie. Štúdia Spojeného kráľovstva v tejto súvislosti naznačuje, že rozdiel v celkovom počte hodín práce, platenej, neplatenej práce, ak sa vyhodnocujú eh, britské páry, tak ten rozdiel sa zmenšuje rokmi. A prečo je to tak? Eh, pretože eh, ženy odpracujú menej v domácnosti a nie kvôli tomu, že muži by odpracovali viac v domácnosti. Čiže skutočne tieto dva parametre ovplyvňujú ten počet hodín tejto neplatenej práce. Musíme odolať nástrahám spokojnosti s existujúcim stavom, aj keď e, štatistika e, má inherentné rizika, že možno ju interpretovať tak aj onok, je onak. E, myslím, že treba zviditeľňovať ten rodový rozmer. Viete, keď hovoríte s bežnými ľuďmi ohľadom, prípad, ohľadom prípadného rodového rozmeru, E, súčasnej krízy, tak si myslia, že, e, že to je absurdné e, takto sa uberať v úvahách, akýže rodový rozmer krízy. Ak dovolíte, ešte trošku si dovolím zdvihnúť prst. Nie všetky ženy spadajú do tej istej kategórie sú rôzne kategórie e, žien a e, aj dopad krízy na ne sú e, rôzne. Začneme s tou najzraniteľnejšou skupinou a prejdeme k tým kategóriám s menším dopadom. A keď sa snažíme ovplyvniť situáciu tých najzraniteľnejších kategórií žien, tak musíme zvážiť privilegia tých insiderských skupín. Nech sú to skupiny žien, mužov, alebo nech sú to zmiešané skupiny. Ďakujem pekne, e, bolo pre mňa potešeným e, vypracovať a odprezentovať túto štúdiu. Ďakujem za diskusiu. Tak so hemskt mycket och e, vi är jätteglada att du kunde komma hit och presentera. Ďakujem veľmi pekne. Sme veľmi radi, že ste tu mohli prísť a prezentovať nám túto správu. Ako som povedala, ako aj iní povedali, je to veľmi dôležitá a užitočná správa, dôležitý prínos k našej práci, nášmu pokroku. Takže ďakujem veľmi pekne. Môžeme teraz teda nechať bod 10 a týmto vlastne môžeme aj ukončiť naše dnešné stretnutie, pretože zajtra ráno o 9.00 začneme hlasovaním. Mali by sme začať presne o 9. Nie 9.5, nie 9.10, ale presne o 9. Takže na dnes stretnutie ukončujem a stretneme sa presne zajtra o 9. Ďakujem.